Yes, we start the meeting. Welcome all of you. Môžeme začať stretnutie. Vás všetkých vítam, hovorí pani predsednička. Dovolte mi povedať, že najmä medzi nami vítam dvoch nových členov, pani Michailu Šojdrovú za skupinu EPP, ktorá je náhradničkou. V našej skupine ste medzi nami? a zároveň máme aj nového náhradníka za skupinu SND. Pani Evu Kajli, ste medzi nami, Eva? Minimálne nie zatiaľ. V každom prípade obe tieto dve nové kolegyne medzi sebou vítame. Máme tu veľmi veľa hostí. Pani McIntyre, ktorá pozvala skupinu 40 právnikov, z Birminghamskej právnej asociácie, možno tu ešte nie sú, ale som si takmer istá, ktorú priviedol Sean Simon zo skupiny SND, Je to delegácia zástupcov britských odborárov z britských všeobecných odborov a oni boli obete tzv. švédskej výnimky a ja ako švédska predsednička tohoto výboru môžem povedať, že teda máme v tomto smere spoločné záujmy. V každom prípade vás vítam medzi nami. Tam ste. Dobre, takže ste srdečne vítaní na stretnutí tohoto výboru. Máme tu rovnako aj skupinu študentov z l'Institut Regional du Travail Social de Poitiers, ktorý, ktorých prizvala pani Mona Šaty. Tí prídu zajtra. Dobre, toľko teda zatiaľ. Ešte pár bodov k bodu 3 ktorý máme k tým jednotlivým oznamom. Naše spoločné vypočutie ohľadom reformy vzdelávacích systémov v Európe, e, ktorý má byť nástrojom proti e, skorému opušteniu školskej dochádzky, nezamestnanosti mladých a zároveň negramotnosti medzi mladými, tak sme sa rozhodli spolu s expertami. Vy ste nominovali za jednotlivé skupiny e, expertov a rozhodnutie je také, že pán Lars Tiers a pán Moravitu rovnako ako pán Harald Weber, e, budú prizvaní ako, ako tretí odborníci alebo experti za výbor Employment po odporúčaní výboru pre kultúru a výbor pre kultúru e, si vybral experta pána Johannesa Bextera a pána Teodora Vasiliu. Možno by som to nemala hovoriť, ale znamená to teda, že tu máme štyroch, piatich mužov. A ja jednoducho takúto nomináciu do budúcnosti akceptovať nebudem. Kým budem predsedníčkou takýchto stretnutí, jednoducho nie je možné, aby sme mali piatich mužov na paneli, ktorý má práve takúto tematiku. Takže musíme nájsť ženy, ktoré by boli nominované. Dobre. Rovnako tu mám pár vecí ešte, ktoré e, sa týkajú Európskeho parlamentného týždňa 3. a 4. februára. E, dve podujatia budú prebiehať v rámci medziparlamentných stretnutí počas e, cyklu Európskeho semestra pre roky 2014 a 2015 a zároveň medziparlamentná konferencia o, o v stave Európskej únie prebehne v tomto čase ako súčasť tohoto podujatia náš výbor, výbor EMPL, e, bude organizovať medzi e, parlamentné stretnutie, ktoré sa uskutoční 3. februára medzi 11.30 e, a 13.00. No a koordinátori sa rozhodli, že budú dve témy vytýčené na rokovanie v rámci tohoto stretnutia. Najprv to budú, bude zamestnanosť a sociálne indikátory a vlastne tá procedúra makroekonomickej nerovnováhy, ktorá bude brať do úvahy špecifický tematiku nezamestnanosti mladých a potom dopady eh, komisných investičných plánov, ktoré budú brať do úvahy eh, priority Európskeho investičného plánu pre eh, tvorbu pracovných príležitostí špecificky zamerané na podporu mladých. No a návrh programu bude pripravený a rozdistribuovaný počas nadchádzajúcich dní. Pevne verím, že sa zúčastníte tohoto stretnutia kde budeme diskutovať o tomto programe a zároveň budeme komunikovať s našimi partnermi na úrovni národných parlamentov. Ak nemáme žiadne námietky, tak e, zápisnica z 1. a 2. decembra môže byť akceptovaná bez e, akýchkoľvek úprav. Dobre? No a môžeme teda prejsť k bodu číslo 4 na program rokovania. No a našim hosťom tu po mojej ľavej ruke je lotišský minister sociálnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia, ktorý zastupuje e, súčasné predsedníctvo. Ste medzi nami vítaní. Nech sa páči, môžete predstaviť seba a zároveň si veľmi radi vypočujeme váš program pretože ste predsedníctvom v čase, keď máme naozaj veľmi veľa kritických problémov pred sebou. Veľmi veľa zúfalých ľudí, zúfalých občanov v Európe, no a zároveň máte možnosť reálne veci zmeniť v teréne. Máte slovo, pán minister. Jā, <clears throat> prišla Cienījumā aj kundze. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážení poslanci, dámy a páni. Som naozaj poctený, že mám túto poctu byť tu medzi vami ehm, a diskutovať s vami o prioritách, ktoré zahrňa náš pracovný program Lotyšského predsedníctva v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky. Na začiatku svojho predstavenia vás budem informovať o našich politických prioritách, ktoré máme v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. No a potom prejdem k legislatívnym iniciatívam, o ktorých budeme s vami diskutovať. Na to sa tešíme a našim cieľom bude schváliť tieto legislatívne iniciatívy ku koncu nášho predsedníctva. Ak môžem, stručne sa dotknúť ešte európskeho semestra a našich plánov, ktoré súvisia s európskym semestrom. V oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky e, našim hlavným základným politickým cieľom bude inkluzívna a, inkluzívny a udržateľný trh práce. Vybrali sme si túto prioritu preto, lebo zahrňa jednak potrebu podporovať pracovné príležitosti, tvorbu pracovných príležitostí a zároveň ochranu sociálne ohrozených rizikových skupín. A zároveň je tu aj boj proti chudobe, ktorý je v súlade so stratégiou a strategickými cieľmi, ktoré si Európska únia vytýčila do roku 2020. E, predmetmi tejto stratégie vo všeobecnosti na európskej úrovni Ehm, je pomerný veľký nedostatok konkrétnych krokov, konkrétnych opatrení. Samozrejme, situácia sa líši štát od štátu. V každom členskom štáte je situácia trochu odlišná. Cieľom je dosiahnuť 75-percentnú mieru zamestnanosti pre mužov aj ženy v tom strednom, v tej strednej vekovej skupine. Treba povedať, že napredovanie v tejto téme bolo pomerne pomalé počas posledných rokov naozaj nevidíme ani nejaké zásadné zníšenie chudoby, ktoré by sme vedeli jednoznačne počiarknúť. A práve preto boj proti chudobe a zvyšovanie zamestnanosti sú vysokými prioritami, ktoré sme si vytýčili na naše predsedníctvo. Keď zoberieme do úvahy inkluzívnu a trvalú participáciu na trhu práce, musíme hľadať také pracovné príležitosti, ktoré budú dlhodobo udržateľné a najmä sa na to musíme pozerať v rámci e, balíka rastu a podpory investícií. Potrebujeme aj konkrétne podporné opatrenia, ktoré budú zlepšovať prístup na trh práce pre konkrétne zraniteľné a citlivé skupiny keď diskutujeme o týchto témach, tak na začiatku februára plánujeme organizovať spoločnú konferenciu výboru EMPL a výboru pre sociálne zabezpečenie, a sociálnu ochranu. S pomocou týchto výborov um, vytvoríme akési závery, ktoré by mali byť schválené na uh, rade EPSCO počas ich marcového stretnutia. Čiže počas marcovej rady ministrov by mali byť prijaté konkrétne závery. Tam sa budú nachádzať aj konkrétne odporúčania členským štátom, ale aj komisii, zamerané na to, ako vytvárať lepšie fungujúci a inkluzívnejší trh práce. Čo sa týka e, kvality pracovných príležitostí, tak v tomto smere e, naozaj pripravujeme aj e, závery Rady ministrov, ktoré budú zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Tie majú byť schválené na marcovej rade EPSCO budú vychádzať zo strategického plánu komisie do roku 2015 ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a budeme sa zameriavať na nové výzvy v tejto oblasti. Napríklad sú to environmentálne riziká, ochrana pred chorobami, na mieru šité opatrenia pre konkrétne skupiny, zvyšovanie povedomia a zároveň aj podpora pre malé a stredne veľké firmy. Treba zdôrazniť aj to, že keď sa venujeme otázkam zdravia a bezpečnosti pri práci, tak investície do tejto oblasti prinášajú aj konkrétne zisky a konkrétne úspory zlepšujú um, alebo pomáhajú zvýšiť produktivitu firiem a dá sa jednoznačne argumentovať, že každé euro investované do tejto oblasti prináša návratnosť minimálne na úrovni 1,6 eur v priamých, v priamých návratoch. A to stačí napríklad len sa zamerať na prevenciu chorôb. A práve preto otázky ochrany a bezpečnosti zdravia treba vnímať ako investíciu a nie ako náklad stále keď sa venujeme téme bezpečnosti a ochrany zdravia, tak v Európe čelíme e, starnúcej pracovnej sile, e, pracovnej populácii a snažíme sa ich zachovať na trhu práce čo najdržšie. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby sme upravili pracovné prostredie pre starnúcu populáciu, aby sme našli nové e, formy manažmentu a riadenia a uspokojili takýmto spôsobom potreby starších pracujúcich ale zároveň paralelne musíme podporovať aj uplatňovanie mladých, nových pracovníkov, aby sme zabezpečili ich dlhodobú a trvalú participáciu na trhu práce. Európska únia v tomto smere je ešte stále e, napádaná, stále je vlastne neschopná čeliť reálne problému nezamestnanosti mladých. Máme tu 25% nezamestnanosť mladých a čerstvých absolventov. V niektorých členských štátoch to presahuje až 50%. Počas posledných dvoch rokov sme síce urobili mnoho krokov, ktoré boli zamerané na zlepšenie konkrétnych podmienok a možností, najmä za rukou pre mladých. Ale dá sa povedať, že v tomto smere členské štáty pripravili skôr svoje vlastné individuálne plány záruky pre mladých. V každom prípade ani na európskej úrovni táto téma nestratila dôležitosť. Lotyšské predsedníctvo by sa chcelo zamerať aj na ďalšie zraniteľné a citlivé skupiny skupiny, ktoré sa ochádzajú tiež, e, nachádzajú tiež v úzkých alebo v citlivých situáciách. Hovoríme o dlhodobo nezamestnaných, ďalej hovoríme o ľuďoch so znevýhodnením. Čo sa týka dlhodobo nezamestnaných, e, tak v tomto smere sa pripravuje nová iniciatíva komisie, ktorá má byť zverejnená neskôr počas tohoto roka e, zhruba 50 dlhodobo nezamestnaných v Európskej únii, teda pardon, zhruba 50 všetkých nezamestnaných v Európskej únii sú dlhodobo nezamestnaní. A keď hovoríme o propagovaní pracovných príležitostí medzi e, ľuďmi, občanmi so znevýhodnením, tak tam vidíme veľmi neuspokojivé čísla. Vidíme veľmi nízke miery zamestnaných občanov so znevýhodnených so znevýhodnením v niektorých členských štátov. Takže je tu najvyšší čas prehodnotiť a možno revidovať politiku, ktorá podporuje zamestnávanie ľudí so znevýhodnením, nájsť akési nové politické odhodlanie, e, nové stimuly a takýmto spôsobom podporovať a stimulovať zamestnávanie ľudí so znevýhodnením budeme organizovať aj stretnutie na vysokej úrovni, ktoré bude zamerané na občanov so znevýhodneným a prebehne v Rige tento pol rok. Budeme diskutovať o témach, ako je napríklad zamestnateľnosť, práva detí so znevýhodením a budeme sa osobitne zameriavať na e, vlastne inkluzívne vzdelávanie e, detí so znevýhodnením, alebo teda mladých ľudí so znevýhodnením, ktoré v konečnom dôsledku zásadným spôsobom ovplyvňuje ich budúcu nezávislosť v rámci našej dlhodobej aktivity budeme hľadať eh, prostriedky deinstitucionalizácie a ďalšieho rozvoja systémov sociálneho zabezpečenia v Európe. Tu budeme organizovať diskusiu o najlepších postupoch, úspešných praktikách a o tom, ako najlepšie pomôcť ľuďom viesť nezávislý život. Budeme rovnako sa snažiť aj zvyšovať verejné povedomie ohľadom témy integrácie do spoločnosti, najmä eh, integrácie ľudí, ktorí boli pôvodne institucionalizovaní. Zároveň sa budeme snažiť eh, aj propagovať tému a otvoriť tému institucionálnej starostlivosti o deti. Včera, dámy a páni, som hovoril s vašimi kolegyňami a kolegami na výbore FAM. Tam sme stručne diskutovali o našich prioritách v oblasti rodovej rovnosti. Ale zároveň by som veľmi rád informoval tento výbor o tom, aké sú naše plány pre e, závery Rady ministrov, e, ktoré sú zamerané na premosťovanie alebo teda e, znižovanie mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami. A táto téma je mala byť tiež zaradená na júnovú Radu ministrov EPSCO. Budeme sa zameriavať na konkrétne nástroje a konkrétne spôsoby, ako znižovať túto priepasť, ako uľahčovať vlastne koordináciu alebo konsolidáciu rodinného a pracovného života a zároveň e, som presvedčený, že tieto závery Rady ministrov naštartujú novú diskusiu o tom, ako, je, ako adekvátne odmenovanie mužov, žien a zároveň ako adekvátne sociálne zabezpečenie. E, v tomto smere sa momentálne pripravuje aj oznámenie komisie o tejto téme. V svetle všetkých e, spomenutých priorít, ktoré som práve načetol, a zároveň e, v rámci priorit, ktoré vidíme v Európe, vidíme akútnu potrebu zapájať našich sociálnych partnerov a zástupcov občianskej spoločnosti. No a práve preto počas našich neformálnych rád ministrov spolu s našim partnerom, z Luxemburgom, z predsedníckého tria, budeme diskutovať o téme sociálneho trialógu. Budeme tiež diskutovať aj o e, postupoch, ktoré naštartovalo i naši partnery z talianského predsedníctva pred nami a zároveň budeme e, rozmýšľať nad tým, ako účinnejšie využiť neformálne stretnutia EPSCO pre trialóg aj naši vlastní sociálni partnery z Lotyšska sa plánujú v tom tejto téme venovať a oni budú vlastne organizovať podujatia zamerané e, pre e, podporu sociálneho dialógu e, so svojimi partnermi všade v Európe. Keď hovoríme o našej legislatívnej agende, tak sa tešíme na veľmi úzkú spoluprácu s parlamentom počas trialógov, ktoré budú prebiehať s vami, s touto snemovňou, tak aby sme mohli čo najskôr schváliť niekoľko právnych aktov. Ehm, v tomto smere e, je to najmä platforma pre nedeklarovanú alebo teda čiernu prácu. Zároveň budeme hovoriť o ochrane pracovníkov na moriach a e, o ďalších rozpracovaných legislatívnych balíčkoch. V tomto smere sa snažíme napríklad najmä posunúť tému Európskej platformy proti e, čiernej práci. Tu naozaj to je, bude to, táto téma našou hlavnou prioritou pri spolupráci s Európskym parlamentom. Nedeklarovaná E, práca alebo práca na černo poškodzuje zamestnancov, rovnako ako poškodzuje v konečnom dôsledku aj zamestnávateľov a poškodzuje celú spoločnosť. E, poškodzuje aj produktivitu, konkurencieschopnosť, kvalitu pracovných miest a v neposlednom rade aj dlhodobé budovanie zručností, celoživotné vzdelávanie, no a v neposlednom rade samozrejme aj rozpočtové príjmy. Všetky členské štáty sa zapoja do práce na tejto platforme, ktorá bude slúžiť ako veľmi dôležitý nástroj pre cezhraničnú spoluprácu na európskej úrovni. Bosta. Rada podporuje návrh komisie a sme pripravení začať rokovania aj s týmto parlamentom. Taktiež sme pripravení začať rokovania s Európskym parlamentom, ktoré sa týkajú návrhu smernice, cieľom ktorej je poskytnúť e, pracovníkom e, na morských lodiach rovnaké práva, pokiaľ ide o kolektívne vyjednávanie a konzultácie, ktoré budú na úrovni pracovníkov, ktorí, sú, e, ktorí nepôsobia na lodiach, ale sú e, vo vnútrozemí po konzultáciách so sociálnymi partnermi a zainteresovanými subjektami rada v decembri dospela k dohode k návrhu tejto smernice o pracovníkoch na morských lodiach a myslím, že tento návrh je dosť je veľmi dobre prepracovaný tak, aby zohľadňoval všetky špecifika tohto odvetvia. Chceme začať e, jednania s Európskym parlamentom tak, aby sme boli v stave prijať túto smernicu ešte počas nášho predsedníctva. E, v decembri E, taktiež sa rada zhodla na potrebe zlepšiť mobilitu pracovnej sily a zlepšiť poskytovanie informácií napríklad o voľných pracovných e, pozíciách e, je potrebné, aby sme zosúdili kompetencie a zručnosti e, uchádzačov o prácu s voľnými pracovnými miestami alebo s tým, čo e, trh poskytuje. A dúfam, že e, sa čoskoro s Európskym parlamentom pustíme do diskusí na túto tému. A na záver veľmi stručne o našich plánoch, pokiaľ ide o Európsky semester chceme zabezpečiť e, ladký a koordinovaný proces európskeho semestra a takisto veľmi vysoko kvalitné aktivity v rámci európskeho semestra. Budeme venovať obzvlášť pozornosť novým smerniciam pre zamestnanosť. Tieto smernice sú mimoriadne dôležité z hľadiska vyváženia e, zamestnaneckých a sociálnych aspektov a makroekonomických otázok. Som presvedčený, že aj s pomocou vášho výboru sa nám podarí zabezpečiť aj e, v tejto oblasti výrazný pokrok. A teším sa na vzájomné diskusie. Takisto chcem uviesť, že podporujeme prípravn- e, aktivity prípravného výboru EPSKA, cieľom ktorého je zlepšiť efektívnosť aktivít Európskeho semestra a preto predsedníctvo e, v súlade s iniciatívou Výboru pre zamestnanosť a sociálnu ochranu víta závery rady, o, ktoré sa týkajú opätovného spustenia e, práce tohto výboru. A na záver chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakoval Európskej komisii a rôznym agentúram a partnerom, ale takisto aj zástupcom mimovládneho sektoru a samozrejme aj vám, poslancom, za vašu pomoc a podporu v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky. Obzvlášť chcem e, poďakovať Európskej Európskej nadácii pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Európskej agentúre pre ochranu a bezpečnosť pri práci a Európskej agentúre pre ľudské práva. Takže ďakujem ešte raz, e, ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a som pripravený e, odpovedať na vaše otázky, pokiaľ ide o naše priority. Ďakujem. Thank you, minister. Ďakujem, pán minister Agulis, za tento úvod. Teraz eh, je priestor pre otázky, prípadne reakcie a ja dám slovo koordinátorom, dve minúty každý a potom eh, pôjdeme podľa zoznamu, ktorý je pomerne dlhý, lebo mnoho poslancov má záujem položiť vám otázku, takže eh, začínam pani Morán Soči, zastupujúcou skupinu EPP. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem aj vám, pán minister, za e, tú panorámu, ktorú ste nám predostreli ohľadom tých základných tém, tých nosných a najdôležitejších tém, e, ktoré sa dotýkajú kompetencií nášho parlamentného výboru. Chcel by som sa dotknúť dvoch aspektov. Prvý sa týka zamestnanosti. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť, ako ste o tom sám hovorili, o keď ste hovorili o mladých ľuďoch a nezamestnanosti, nezamestnanosti mládeže, chcela by som upriemiť vašu pozornosť na jeden konkrétny prvok. Dnes je taký počet mladých ľudí vo veku 25 až 35 rokov nezamestnaných, ehm, že eh, je to niečo ako barovný prst pre našu ekonomiku. Toto sú ľudia, ktorí idú na univerzitu, absolvujú univerzitu a potom prejdú na dávky v nezamestnanosti, na podporu. A týmto pádom e, dochádza k určitému maskovaniu nezamestnanosti a bolo by vhodné zaoberať sa e, celou skupinou mládeže od 15 do 35 rokov, pretože tam je ten počet dvojnásobný ako od 25 do 35 rokov, je potrebné takisto venovať pozornosť vzdelávaniu a vhodnosti vzdelávania. Otázka, čo konkrétne chcete urobiť alebo robiť preto, um, aby sme sa vysporiadali s problémom tých, ktorí opúšťajú školu bez kvalifikácie. Bez kvalifikácie, ktorá je niečím, čo požaduje trh e, práce. Toto sú ľudia, toto sú mladí ľudia, ktorí nemajú iné východisko, len padnúť do pasce dlhodobej nezamestnanosti. Potom ste hovorili aj o celoživotnom vzdelávaní. Chcela by som upozorniť na to, že získanie skúsenosti a potvrdenie týchto skúseností je veľmi dôležitá vec a naše sociálni partnery si prajú, aby potvrdenie o zručnostiach a skú, skúsenostiach bolo vydávané ako určitý atest, e, ktorý napomôže mobilite pracovnej sily. Potom je tu druhá otázka, ktorá sa týka, a ja už budem končiť, pani predsednička, chcela som upozorniť na to, že kríza odvádza ženy z pracovného procesu. Aký konkrétny cieľ máte v tejto oblasti? Legislatívne ciele a iné ciele. Ja som eh, spravodajkyňa ktorá e, má na starosti e, práve e, ten aspekt námorníkov alebo pracovníkov na morských lodiach. Takže poprosím o vaše stručné odpovede. Ďakujem. Pani Štajruk, nech sa páči. Máte slovo. Poprosíme mikrofón. Ja. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne, pán minister. Keďže som si prečítala písomný dokument, ktorý sa týka prírod vášho predsedníctva, som bola trošku sklamaná, že v rámci e, týchto ústnych komentárov ste vlastne až tak veľa nepovedali. Ale dobre, však uvidíme. Pán Juncker povedal, že sociálne otázky majú hlavnú prioritu pre ňoho a jeden z veľkých problémov, ktoré tu máme z minulosti, o ktorých sme viacejkrát hovorili, išlo o bojovanie proti sociálnemu mzdovému dumpingu, išlo tu vlastne o boj o najlacnejšie pracovné síly, toto, toto sa udialo v Európe a chcem sa spýtať, akým spôsobom lotické predsedníctvo chce k tomuto pristupovať. Už sme mali pomerne veľa konferencií, Máme v dispozícii množstvo faktov a dôkazy konkrétnej situácie. Je to problematické oblasti, týka sa to napríklad smernice o vysielaní pracovníkov, o personálnom leasingu a tak ďalej. Takže to vieme. No a druhá téma, ktorá je pre nás dôležitá, je boj proti dlhodobej nezamestnanosti. Vy ste vraveli, že Konec koncov aj komisia sa chce viac venovať tejto téme. Dlhodobá nezamestnanosť e, totižto samozrejme vedie k sociálnym problémom, ktoré sa týkajú vplyvov na celú spoločnosť. To je jedna z oblastí, kde musíme konať rýchlo a veľmi konkrétne, lebo to má vplyv, ako som vravela, aj na iné oblasti spoločnosti. Vy ste spomínali, že včera ste diskutovali s kolegyňami a kolegami z Výboru pre práva žien. A tu ide o to, že hovorilo sa, že je tu snaha dosiahnuť zhodu, pokiaľ ide smernicu o ochrane matiek. Takže aký je tuto plán? Je tu istý sociálny tlak, sociálny dialog pre nás ako výbor, ako pre nás ako sociálny demokrat je veľmi dôležitý Takže ak sa zhodnú sociálni partnery, vychádzame z toho, že aj rada by mala súhlasiť s touto zhodou a zoberie ju na vedomie. To je pre nás dôležité. Ďakujem. Ehm, eh, ďakujem pekne. Eh, I'll give the floor to uh, Madam Harking from the ALDE group. Teraz pani Harking, skupina ALDE. Áno, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem privítať pána ministra medzi nami dnes popoludní. Ospravedlňujem sa za mierne meškanie, ktoré nebolo úmyselné, ale nedalo sa mu vyhnúť, takže trošku e, mi ušiel začiatok vašej prezentácie, ale poprosila som kolegov, ktorí ma o ňom informovali. Niekoľko otázok chcem nastaviť. Vy ste hovorili o Eurese ako o jednej z priorít. Včera som diskutovala s jednou kolegyňou, s Martinou, a ona povedala, že ona nedávno v tejto oblasti e, robila určitý výskum a zdá sa, že v praxi existujú výrazné bariéry, pokiaľ ide o informácie, jazykové bariéry a uznávanie e, kvalifikácií. Chcem sa opýtať, aký je váš názor a čo je možné urobiť, aby sme zabezpečili e, bezchybné fungovanie Eurosu, pretože v moje, podľa mojich informácií minimálne v niektorých prípadoch nefunguje dobre. Vy ste hovorili o garanciách pre mladých a o nezamestnanosti mladých. Pozbudite členské štáty, aby e, vyčlenovali prostriedky e, práve na tieto programy a aký bol program, pokrok dosiahnutý v tejto oblasti. Vy ste hovorili o Európskej nadácii pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok a táto nadácia v tomto štádiu finalizuje veľmi dôležitý výskum v rôznych častiach EÚ a myslím si, že výsledky budú e, v priebehu mesiaca február. Je to súčasť aj vašej práce, alebo do akej miery e, e, tam je interakcia medzi predsedníctvom a nadáciou? A vy ste hovorili takisto o rovnosti príležitosti, Chcela by som vedieť, či príjmate konkrétne kroky alebo konkrétne iniciatívy, ktoré zabezpečia rovnosť príležitostí pre osoby zdravotne postihnuté. Takisto ďakujem za to, že ste spomenuli niečo, čo sa týka, o inštitút, čo sa týka inštitucionálnej starostlivosti o deti, ktoré sú zdravotne postihnuté. Ak ste to spomenuli, poprosím, aby ste e, to e, trošku rozviedli. A tak ste hovorili, taktiež ste hovorili o európskom semestri a zefektívnení európskeho semestra. A potom ste povedali, že smernice pre zamestnanosť by mali byť vyvážené e, z hľadiska aj ekonomického a makroekonomického chcem sa opýtať, aké máte konkrétne plány v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Silikietus, e, ktorý zastupuje skupinu Guelest. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička a pán minister. Vítajte. Nezamestnanosť v eurozóne a hlavne v skupine mladých ľudí dosahuje takmer katastrofické rozmery, e, zhoršuje sa táto situácia, najmä pod vplyvom recesie a e, zánikom rôznych segmentov trhu. Mnoho ľudí padá do chudoby a myslím si, že dochádza k porušovaniu aj ľudských práv v tomto kontexte inštitúcia kolektívneho viedra, vyjednávania je tiež vystavená hrozbám alebo riziku. Pokiaľ ide o mobilitu v rámci EÚ, tak tu máme tiež problémy. Týka sa to regulácie trhov, e, možno prílišnej e, regulácie trhov a podobne, ktorá bráni efektívnej mobilite. Je potrebné, aby sme urobili všetko preto, aby sme zabezpečili tvorbu pracovných miest a zabezpečili e, sociálne istoty. A Junckerov plán, Junckerov plán bohužiaľ situáciu zrejme zhorší a nie zlepší. E, nepočul som nič v programe vášho predsedníctva, čo by sa týkalo ústupu od tých striktných úsporných opatrení, ktoré okrem iného viedli k tejto situácie, v ktorej sa nachádzame. Nepočul som nič, e, čo by ste hodlali urobiť v smere zabezpečenia schopného trhu zamestnanosti alebo pracovného trhu. Musím povedať, že Európsky semester podporuje politiky, ktoré sú ktoré fragmentujú um, naša socia, na, našu sociálnu sféru. Vy ste hovorili o bezpečnosti a zdraví pracovníkov. Nuž, e, musím povedať, že práve tieto politiky radikálnych škrtov neprispievajú e, k väčšej alebo lepšiemu zdraviu a väčšej bezpečnosti na pracovisku. Jediným spôsobom, ako je to možné dosiahnuť, je cez sociálny dialog. A chcel by som vedieť, pán minister, ako počas vášho predsedníctva hodláte zabezpečiť to, aby bol e, v členských štátoch, aby prebiehal autentický sociálny dialog. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má Jean Lambert, Zelených. Ďakujem, pani predsednička, a ďakujem, pán minister, za vašu prezentáciu. Myslím si, že Eh, je dobre, že ste hovorili o kvalite pracovných miest a mohli by ste povedať eh, niečo o tom, kde je možné hľadať zdroje nových pracovných miest, eh, pracovných miest, ktoré splňajú požiadavky nízkouhlíkovej ekonomiky. A chcem sa opýtať, či tento nový typ pracovných miest má miesto vo vašich plánoch. Vy ste hovorili o prevencii, o ochrane zdravia a bezpečnosti Chcela by som vedieť, či hodláte predložiť konkrétne návrhy, ktoré by sa týkali toho, ako pokiaľ ide o nárast prác napríklad na dohodu, bude vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a zdravia prispôsobené čoraz väčšiemu počtu dohonárov alebo pracovníkov nie na trvalý, trvalom pracovnom pomere a taktiež ste hovorili o inkluzívnom a udržateľnom pracovnom trhu. My sme svedkami v mnohých členských štátoch toho, že sa tu zväčšujú rozdiely medzi vysoko kvalifikovanými a vysoko platenými pracovnými miestami a tými na druhom konci e, spektra a ten stred sa stále zužuje. Takže otázka je na ten investičný balík, o ktorom ste hovorili, jednoducho, aby sa nestávalo, že niektorí ľudia budú navždy, tak povediať, uväznení alebo uzamknutí v tom nízko zarábajúcom sektore. Ďakujem. Ďakujem. Pani Agia z FDD ako posledná v tomto kole. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička dovolte mi medzi nami privítať pána ministra, rovnako ako vlastne s ním aj nové predsedníctvo, ktoré zastupuje. Želám vám veľa šťastia vo vašej práci. Pevne verím, že sa vám podarí aspoň trošku zlepšiť tú situáciu. Hádam trochu lepšie ako to predchádzajúce nešťastné talianské predsedníctvo. Bude pozitívne, ak budete konať trochu rozvážnejšie E, počas týchto šiestich mesiacov v Európe. Keď som si prečítala váš program, e, tak zdá sa, že tu e, je niekoľko takých nejasností a zmetočností, pretože veľmi vysoko upriamujete pozornosť na štrukturálne reformy a chápem, že teda je to súčasť vášho prístupu, chápem, že to je vlastne aj reakcia na situáciu v Grécku, ale musíme si povedať, že už máme jasné hmatateľné dôkazy, čo spôsobujú takéto nešťastné štrukturálne reformy v týchto krajinách a aké dopady majú Takže možno by sme mali rozmýšľať nad tým, ako inak sa dostať z tejto situácie. Asi treba hľadať iné nástroje, možno také, ktoré budú aj fungovať. A nebudú viesť k deflácii a k stagnácii a zároveň k absolútnej nemobilite na trhu práce, kde vidíme, že nezamestnanosť je stále vyššia a vyššia a dosahuje naozaj alarmujúce úrovne. Ďalšia téma. Vy ste upriamili pozornosť aj na inkluzívnu participáciu na trhu práce. Ja by som eh, sa vás chcela spýtať eh, možno v súvislosti tým, aké sú vaše politicky eh, aké sú vaše politiky eh, v tejto téme, <clears throat> pretože nám naozaj chýbajú konkrétne aktivity. Máme tu eh, pracujúcich, máme tu vzdelaných, ktorí nemajú prácu, a aj tí, ktorí pracujú častokrát vlastne na, na plný pracovný väzok, pracujú neuveriteľne ťažko, žijú z minimálnej mzdy a tá nestačí ani na pokrytie minimálnych nákladov. Ďalšia téma. Veľmi veľa ste zdôrazňovali aj tému projektu EURES. K dnešnému dňu sa zdá, že tento projekt je naozaj pomerne neúspešný alebo zbytočný. Je tam nedostatok informácií a zároveň e, treba povedať, že tá komunikácia má veľmi nízku kvalitu, veľmi, nízku, op, veľmi nízky informačný obsah. Okrem toho, že je potom veľmi nízky e, dopyt, je tam aj veľmi málo ponúk. No a teda ja sa chcem spýtať e, najmä na otázku mobility môže, môžeme spraviť niečo preto, aby sme dokázali túto mobilitu zlepšiť a zvýšiť a zároveň, aby tá mobilita bola príležitosť a nie nejaká nutnosť, pretože e, v niektorých krajinách je nezamestnanosť tak vysoká, že jediná alternatíva, ktorá im najmä, teda zostáva najmä pre mladých, je odísť, odcestovať. A teda my to zase s tou mobilitou nemôžeme preháňať a nemôžeme to brať ako alternatívu, keď e, budeme vidieť depopuláciu celých regiónov. Ďakujem pekne. Thank you. Well, this is the... Ďakujem pekne. Takže toto bol vlastne prvý blok otázok. A teraz poprosíme pána ministra o komentáre, prípadne zodpovedanie otázok. Nech sa páči, máte slovo. Eh, Ďakujem pekne za slovo, za otázky. Bolo tu množstvo otázok a ja sa pokúsim na ne zareagovať a poskytnúť odpovede. Poprvé, zameriam sa na témy, ktoré sa týka nezamestnanosti a záruky pre mladých. Ako som už vlastne povedal v mojom príhovore, pokiaľ ide o zamestnanosť mladých ľudí, rozbieha sa tu tento rok aktívna fáza, to znamená, že všetky členské štáty predložili svoje plány. Chcel by som povedať, tieto plány sú veľmi rozdielne. Napríklad, pokiaľ ide o Lotyšsko, záruka pre mladých sa týka ľudí až do veku 29 rokov, takže z časti pokrýva vekovú skupinu 25 až 30 rokov. A predpokladám, že mnohých, podobne, mnohých členských štátov je to riešené podobne. Ide o to, že budeme analyzovať situáciu, pokiaľ ide o voľné pracovné miesta a preto sme sa zamerali na to, že je nevyhnutné vykonať skutočne veľmi podrobnú analýzu voľných pracovných miest, hodnotiť aj kvalitu týchto pracovných miest, to všetkým v prípade slabšie platených pracovných miest. Pokiaľ ide o vysokokvalitné pracovné miesta, samozrejme, tu je dôležité posúdiť vplyv globalizácie. No a pokiaľ ide o ten nesúlad, pokiaľ ide o schopnosti a zručnosti a transparentnosť a efektívnejšie fungovanie príslušných služieb tejto oblasti. Myslím si, že je dôležité sa zamerať na nariadenie o Eurese, ako som už vlastne spomenul, rada to schválila. To znamená, že najbližší krok sa týka toho, ako dosiahnuť zhodu s Európskym parlamentom, aby sa, tak povediac, mohol dosiahnuť pokrok. Plne súhlasím s tým, čo bolo skonštatované v tom zmysle, že mladí ľudia študujú, navštevujú strednej školy, vysokej školy. Áno, to je jedna vec, ako získať teda akademické vzdelanie. No a potom druhá vec je, že či vlastne osoba je vhodná pre trh práce, ak má iba akademické vzdelanie. Myslím si, že je dôležité sa zamerať na to, aby mladí ľudia mali aj určité praktické skúsenosti a schopnosti, lebo ináč nebudú pripravení pre trh práce, nebudú schopní prijímať rozhodnutia v tejto súvislosti. To znamená, že je dôležité, aby získali praktické zručnosti, to znamená, že záruka pre mladých je pre mňa jedným z nástrojov, ako dosiahnuť tento cieľ. No a potom tu boli samozrejme otázky, ktoré sa týkali mzdového dumpingu. Pokiaľ ide o zameranie sa na udržateľnosť, inkluzívne pracovné trhy, toto podľa nášho názoru je dôležité a musíme zabezpečiť lepšie fungovanie trhov práce v Európskej únii vo všeobecnosti. Takže celkovo tu ide o problémy, ktoré musíme riešiť. No a ako je vám iste známe, jeden z týchto problémov je práve nelegálna práca. My tu Pracujeme na platforme, ktorá sa zapodieva práve touto problematikou a myslím si, že toto je jeden z dôležitých krokov, ako riešiť problémy na trhoch práce. Keď sa tak pozrieme o všeobecnosti na situáciu na trhoch práce v Európskej únii, keď si pozrieme jednotlivé schémy a to, čo sa tam deje, jednotlivé dohody, ktoré sa zamierajú na obchádzanie daňovej povinnosti. To je všetko súčasťou tej nelegálnej práce. Totižto nelegálna práca a nezdaňované príjmy to je jednoducho e, sa negeneruje, tak povedzme, na najspodnejšej úrovni, ale práve na najvyššej. Tu ide o určitú pyramidovú schému. To znamená, že musíme uplatniť prístup z hora na dol, aby sme neumožnili, aby táto šedá zóna tu mohla aj naďalej existovať. Samozrejme, pokiaľ ide o tieto otázky, je veľmi dôležitá spolupráca medzi službami zamestnanosti. dôležitosť také otázky, aká je ochrana zdravia pri práci, pracovný inšpektorát. To všetko pomôže zlepšiť situáciu. Dobre, ideme ďalej, ďalšiemu tematickému okruhu, postihnuté osoby. Ako som už vlastne spomenul, je dôležité, aby sme vytvorili určitú dynamiku, pokiaľ ide o tieto témy, preto organizujeme konferenciu na vysokej úrovni, pokiaľ ide o problematiku týkajúce sa osôb s postihnutím a to za účelom, aby sme e, tu vytvorili určitú dynamiku. Vedieme diskusie s našimi kolegami na ministerskej úrovni, zaoberáme sa jednotlivými prekážkami, ktoré existujú v oblasti zamestnanosti, a to preto, aby sme podporili integráciu pracovných trhov a integráciu spoločnosti vo všeobecnosti. Pokiaľ ide o naše závery, ktoré sa týkajú ochranu zdravia pri práci, je dôležité sa zapodívať týmto závermi, podporiť ich. Už sa na tom pracuje a samozrejme sme pripravení diskutovať na Rade EPSCO v marci o týchto otázkach a potom samozrejme aj na Rade EPSCO v júni. Ideme k ďalšiemu okruhu otázok, pokiaľ ide o európsky semester a usmernenia pre zamestnanosť. Samozrejme, momentálne, pokiaľ ide o priority predsedníctva, zameráme sa na to, aby všetko hladko prebiehalo, aby tie príspevky boli kvalitné, ale samozrejme musíme si vyhradiť dostatočný čas na detailnú diskusiu, a to aj so sociálnymi partnermi. Samozrejme, prirodzene musíme zapojiť aj Európsky parlament do toho procesu, a to preto, aby sme takto mohli zabezpečiť, aby semester prebiehal hladko a na vysokej úrovni. Takže ja sa už teším na stanovisko vášho výboru, bude pre nás veľmi dôležité, a to preto, aby sme potom mohli ďalej pracovať na týchto otázkach. Tad mums vēl bija jautājumi No a ideme ďalej k ďalšiemu okruhu otázok. Tu išlo o naše priority. Ide tu o udržateľné pracovné miesta a akým spôsobom chceme zabezpečiť, že tieto pracovné miesta, ktoré sa vytvoria, budú mať vysokú kvalitu a budú udržateľné, budú dlhodobé je to otázku, akých sektorov by sa to malo týkať. Myslím si, že v tejto fáze by sme nemali hovoriť o nejakých konkrétnych sektoroch. Totižto momentálne sa pracuje na štúdii, ktorá sa týka toho, aké by boli nevyhnutné investície na to, aby sa vytvorili lepšie pracovné miesta. To znamená, že niekedy koncom januára, začiatkom februára očakávame výsledky tejto štúdie a táto štúdia bude pre nás základom pre ďalšiu diskusiu na rade EPSCO v marci a asi v tom budeme pokračovať ešte aj na rade EPSCO v júni. Takže to bolo k téme udržateľných pracovných miest. Teraz otázka zdrojov. Ide o to, či tie zdroje v rámci Junckerovho plánu sú dostatočné. Myslím si, že je veľmi dôležité spájať všetky disponibilné prostriedky, to znamená, že Európsky sociálny fond, potom ten nový Junckerov plán, na ktorom sa pracuje v tom zmysle, aby vlastne už v prvom pol roku tohoto roku sme dosiahli riešenie tejto oblasti, aby sme videli, ako tento plán bude fungovať. Samozrejme, že je dôležité sa zamerať na tú skutočnosť, že pôjde tu o dlhodobé investície, ktoré majú vytvoriť kvalitné pracovné miesta. No a potom tu boli otázky, ktoré sa týkali politiky mm, úsporných opatrení a vplyv na pracovné miesta. Chcel by som zdôrazniť, že je to vec každého členského štátu, aby posúdil, čo je najlepšie eh, pre ten daný štát a ako najlepšie je možné výjsť z krízy. A už aj včera vlastne sme o tom hovorili, že budeme pracovať na záveroch, pokiaľ ide o gender gap v prípade dôchodkov. Áno, je pravdou, že tento rozdiel dosahuje viac ako 30%, takže je to veľmi urgentné to hľadať riešenia. Ak teda niekto je skutočne konfrontovaný s týmto problémom, ktorý my chceme riešiť a lotiské predsedníctvo pripraví príslušné závery na radu EPSCO v júni, Takže my sa pozeráme na situáciu takú celkovú, celý pracovný život a samozrejme chceme zvážiť aj mm, problematiku týkajúcu sa žien, keď ženy sa rozhodnú, že sa budú starať o svoje deti alebo iných členov svojej rodiny. Takže myslím si, že je dôležité odbúrať tieto rozdiely, ktoré sa týkajú dôchodkov Takže ako som vravel, pracujeme na príslušných záveroch a pevne veríme, že členské štáty budú súhlasiť s našimi závermi, aby sme ich potom mohli schváliť v júni. Toto bude veľmi nevyhnutné na dosiahnutie ďalšieho pokroku, aby sme riešili otázky týkajúce sa pracovného života a primeraných dôchodkov. Ideme k ďalšej téme, sociálny dialog. Pokiaľ ide o sociálny dialog, už som spomínal, že sociálny dialog je pre nás veľmi dôležitý. To skutočne môžeme ešte raz zdôrazniť. A práve preto sme naplánovali summit ktorý bude vlastne prebiehať na troch úrovniach, aby sme tu zapojili všetkých partnerov a riešili jednotlivé problémy. Myslím si, že je veľmi dôležité, že teraz má komisia podpredsedu, ktorý je zodpovedný za sociálny dialog. Myslím si, že to prinesie túto tematiku sociálneho dialogu ešte na vyššiu úroveň podpredseda komisie pristúpil, že bude informovať aj Európsky parlament o dosiahnutom pokroku, ktorý sa týka kontextu sociálneho dialógu, čo je iste veľmi dôležité. No a ešte by som chcel pripomenúť, že pokiaľ ide neformálnu radu EPSCO, ktorá sa uskutoční, na ňu pozveme aj sociálnych partnerov, aby prezentovali svoje stanoviská. A pokiaľ ide o Lotyšsko, sociálni partnery organizujú konferencie na vysokej úrovni, aby sa diskutovalo o všetkých týchto dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú sektoru e, zamestnanosti a e, odburávania chudoby. Pokúsil som sa zareagovať na všetky otázky. Ak som na niečo zabudol, samozrejme sme pripravení vám poslať aj písomné odpovede. Takže ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. No, tak iste by ešte bude ešte množstvo ďalších otázok, budú ešte príležitosti. Ďakujem pekne za vaše odpovede. A teraz dám slovo pani Blinkevičiute, nech sa páči. A či pirmininkia. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, ďakujem pekne, že pán minister Augulis prišiel medzi nás. Ja som mu vlastne už včera popriala veľa úspechov pre predsedníctvo. Je to prvé lotické predsedníctvo a nie je to vôbec jednoduchá úloha, to chápeme, ale ja som si istá, že budete úspešní. No a teraz by som chcela položiť moje otázky. Sice, že akým spôsobom by ste chceli zabezpečiť, aby v rámci skúmania návrhu komisie, pokiaľ ide o investičný plán, sa vlastne tam zahrnuli otázky, ktoré sa týkajú problematiky zamestnanosti. Ide o to, aby sa do tejto témy zapojili aj ministri. To znamená, že akým spôsobom chcete zabezpečiť to, že investície e, budú také, že budú vytvárať e, nové pracovné miesta a tým pádom sa budú zameriavať pozitívnym spôsobom na sociálne otázky a v rámci investícií, že sa zohľadní aj ich vplyv na sociálnu oblasť. Teraz ešte ďalšia otázka a tu Síce ide o postup deinstitucionalizácie na úrovni členských štátov, čo presne tým myslíte, teda keď sa hovorilo o inštitucionalizovanej ochrane a Právalo sa o tom, že sa to má rozšíriť aj na iné oblasti. Takže ide o to, ako chcete zabezpečiť štruktúrálne reformy, a ako chcete zabezpečiť aj to, aby v tejto oblasti sa vytvorili alternatívne opatrenia na úrovni spoločenstva. Ule. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Ule Kristensen. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán minister, že ste prišli medzi nás a že ste nám odprezentovali váš pracovný program. Som veľmi rád, že sme si tu mohli vypočuť také, e, niečo k takým témam, ako je ochrana zdravia pri práci. To je dôležité, lebo nemá sa to vnímať iba ako nákladová položka, ale práve naopak má to byť investícia do kvality pracovných miest. Takže je to vlastne prínos do e, bilancie podniku, ak sa investuje do tejto oblasti, lebo jednoducho potom pracovníci nebudú toľko chorí, bude menej pracovných úrazov. My vieme, že samozrejme komisia sa zameriava na sociálny dialog s partnermi na pracovisku a vieme, že isté určitá dohoda, ktorá sa týka e, sociálneho dialogu, týka sa to e, sektoru kaderníckého, takže hovorí sa o tom, že je to pomerne monotónna práca, pracuje sa tam s chemickými látkami, takže tam je dôležité ustanoviť mnohé veci. A táto dohoda, ktorá sa týka tohoto sektoru, je to zablokované momentálne na rade, keďže niektoré členské štáty nechcú vykonať žiadne investície v tejto oblasti, takže chceli by ste možno oživiť tento plán? Chcem sa spýtať, ďakujem. And I also give the floor for... No a teraz dostane slovo za zelených pani Tatiana Ždanoka. Ďakujem pekne za slovo pani predsednička. Zdravím vás, pán minister, prajem vám veľa úspechov v najbližšom pol roku. Chcela by som povedať, že som znepokojená, pokiaľ ide o nasledovné. Totiž, pozerala som si váš program, pokiaľ ide o zamestnanosť, ochranu zdravia a sociálne politiky. A nemyslím si, že je to dostatočne ambiciozne, pokiaľ ide o legislatívne opatrenia. Takže ide tu o horizontálnu smernicu, ktorá sa týka nediskriminácie a rovnosť šanci. Vieme, že to sa pripravuje, ale na nešťastie to nevidím v vašom programe. A tu citujem teraz, predsedníctvo bude pokračovať v práci na návrhoch, pokiaľ ide o smernicu o rovnakom zaobchádzaní, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, náboženské význanie a tak ďalej. Tak chcem sa spýtať, prečo ste iba ochotní pracovať návrhu, ktorý existuje. Máte tu nejaké vlastné iniciatívy, ako riešiť e, túto vec? To je prvá otázka. A potom ďalšia otázka. Musím povedať, že som prekvapená, že vo vašom programe nevidím jeden dôležitý bod v porovnaní s existujúcimi programami boja proti diskriminácii. Tu ide o také menšiny ako e, jazykové menšiny, národnostné menšiny, menšiny týkajúce sa rasy a e, jednoducho pokiaľ definíciu nediskriminovania, tak to sa tu nespomína. Je to len nejaký taký hrubý prehľad alebo niečo sa tu vynechalo úmyselne? To ma zaujímalo. No a potom ešte ďalšia veľmi dôležitá otázka pre náš Lotyšov je nelegálna práca. Vy ste to spomenuli, že to máte na vašom programe. A ide o to, že mnohí naši praco- občania pracujú v Írsku, v Spojenom kráľovstve a nemajú dostatočne sociálne zároky. Takže keď sa bude bojovať proti nelegálnej práce, bude sa to dotýkať, takže mm, myslím si, že toto je veľmi dôležité a zaobrať sa toto tému hľadať to pokrok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, takže to máte otázky na začiatok a popočkáme sa na vašu odpoveď, sa páči. Ďakujem pekne za tie otázky v prvom rade. Začnem zamestnanosťou a investičným plánom. Lebo tieto veci idú ruka v ruke. Momentálne tá situácia v Európskej únii je taká, že sa začína ekonomika postupne zotovovať z krízy a preto e, môžeme začať e, rozmýšľať nad tým, kam chceme tieto investície prilákať, kam ich chceme pritiahnuť a najmä e, keď sa pozeráme na ten postupne sa spametávajúci trh práce. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, ako využijeme tie investície, ktoré máme a ktoré budeme robiť. Spomínal som aj výskum, ktorý robil Inštitút pre zamestnanosť, ktorý hovoril vlastne o rovnosti a kvalite pracovných miest v rôznych oblastiach hospodárstva a rôznych sektoroch. A tam sa hovorilo vlastne, že ktoré sektory hospodárstva majú kvalitnejšie pracovné miesta než iné. Ten výskum ešte stále prebieha, tie výsledky sú naozaj veľmi zaujímavé. No a je to téma, ktorá bude pokračovať aj e, v rámci nášho predsedníctva, lebo je horizontálna a prierezová. A naozaj je dôležité, aby sme našli adekvátnu rovnováhu medzi e, sociálnymi politikami a potrebami a makroekonomickými opatreniami, ktoré sa budú zavádzať. spolupráca e, musí prebiehať jednak na ministerskej úrovni, jednak na rôznych formáciách rady a ja si myslím, že naše úsilie nám pomôže dosiahnuť adekvátne riešenie a nájsť konkrétne kroky, ktoré budeme môcť prijať. E, čo sa týka tej ďalšej otázky, ktorá hovorila o deinstitucionalizácii celej politiky sociálnej starostlivosti ako takej priebehu posledných niekoľkých rokov. Táto téma eh, bola vysoko na zozname priorít, bola vysoko dôležitá a atraktívna, no a práve preto aj tie diskusie, ktoré plánujeme spustiť, ako som už spomenul, Hovoril som o tom vlastne už vo svojom úvodnom vystúpení. Budú diskusie o sociálnych systémoch zabezpečenia a deinstitucionalizácii. Tam plánujeme konferenciu, ktorá bude za účasti expertov z rôznych oblastí a budeme sa snažiť skúmať, aké sú úspešné postupy, dobré praxe a osvečené riešenia, ktoré by sme mohli globálnejšie aplikovať Zároveň musíme hľadať cestu, ako e, deinstitucionalizovať tieto osoby, aby sa mohli vrátiť do spoločnosti, aby mohli byť integrovaní ideálne na trhu práce, ak je to vôbec možné je naozaj dôležité, aby sme v tomto smere pracovali veľmi tvrdo, veľmi angažovane. Je to najmä aj o deťoch a predovšetkým o deťoch, ktoré sú momentálne zverené do starostlivosti celého spektra rôznych inštitúcií a v rôznych e, životných situáciách. Takže najmä táto oblasť e, starostlivosti o deti je veľmi dôležitá, veľmi citlivá. Takže preto vás aj pozývam do diskusí v Rige, ktoré budú prebiehať. Teším sa aj na vaše vstupy, ale naozaj chcem počerknúť to, že nemusíme na novo objavovať koleso. E, veľa dobrých vecí sa už uplatňuje, veľa dobrých riešení, o ktorých už vieme. E, cestoval som po svete, videl som veľa dobrých príkladov, len o nich nevieme alebo nemáme odvahu ich príjmať. Takže naozaj práve preto je dôležité aj pre nás organizovať takú veľkú konferenciu, kde si všetci vypočujeme expertov. A e, musíme mať aj odvahu, aj príležitosť navzájom sa rozvíjať a posúvať ďalej. Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci. Tu definitívne zdôrazňujeme túto tému, najmä, teda ako som už hovoril, je to pre nás veľmi dôležitá téma. Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci je veľmi citlivá a dôležitá téma, ktorá môže výrazne zlepšiť produktivitu e, firiem a zároveň môže zlepšiť celkový stav vecí v spoločnosti ako takej. Zároveň, keď hovoríme o matkách, e, najmä v rámci materských dovoleniek, tam je veľmi dôležité, aby oni mali adekvátny príjem garantovaný počas celého obdobia. A zároveň musia mať istotu, že im ich pracovné miesto ostane, keď sa vrátia. Takže táto a podobné témy sú naozaj prierezové témy, ktoré sú veľmi dôležité, veľmi citlivé a treba povedať, že častokrát, alebo počas posledných rokov boli tak trošku ignorované. A v tomto smere musíme hľadať podobné riešenia, ak nerovnaké, a naozaj by sme mali aj úzko zapájať sociálnych partnerov do celého tohoto procesu. Lebo otázka zdravia a bezpečnosti je vysoko dôležitá a treba možno ju podporovať silnejšími impulzami zo politickej diskusie. Niekto spomenul Ehm, vlastne personál, alebo teda ehm, holičov a holičky a ehm, ľudí, ktorí pracujú v kozmetickom priemysle a máme na to byť špecifická legislatíva. Ešte sme ju nevideli, musíme si počkať, čo komisia predloží na stôl kaderničky. Takže e, ide o vlastne celý sektor, kde má byť nový legislatívny návrh a ten ešte očakávame len. Pani Ždaňoka sa pýtala na tému nediskriminácie Áno, v tejto téme budeme pokračovať ďalej. Pokračujeme ďalej v tom návrhu, ktorý komisia už predložila a budeme sa ho snažiť posunúť. budú tu prebiehať diskusie na úrovni členských štátov o tejto diskusie, najmä čo sa týka nedeklarovanej práce. Spomínali sme teda tú platformu. Má to byť platforma pre boj s nedeklarovanou prácou, alebo teda čiernou prácou. A toto je naozaj pre nás veľmi dôležitá téma, pretože e, práca na čierno má veľmi veľa negatívnych dopadov. E, nie je to len otázka daňových únikov a vlastne obchádzania daňových povinností, sociálneho zabezpečenia a tak ďalej, ale má to presahy aj do ďalších oblastí a my pevne veríme, že takáto platforma bude účinným nástrojom pre spoluprácu. Členské štáty sa už e, prislúbili, že v tomto smere chcú účinnejšie e, bojovať aj na cezhraničnej úrovni, čo je veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Pani Maria Chabrakis má otázku, nech sa páči. Vážený pán minister, my sme veľmi dobre vzali na vedomie vašu angažovanosť, vaše odhodlanie propagovať kvalitné pracovné miesta v Európe v rámci skupiny socialistov a demokratov to považujeme za vrcholnú prioritu. Vy máte v rukách veľmi silné, dôležité nástroje, ktoré to môžu zabezpečiť. E, práve preto treba zabezpečiť aj to, aby Európska stratégia do roku 2020, naše, náš investičný plán a e, úsmernia komisie, aby toto všetko bolo čo najlepšie využité. Moja otázka je, máte e, plán nájsť adekvátne spôsoby pre znižovanie nezamestnanosti mladých, pre znižovanie dlhodobej nezamestnanosti a zároveň pre znižovanie nízko platených alebo neadekvátne platených pracovníkov. E, my chceme len vedieť, či ste e, adekvátne angažovaní v týchto témach, či chcete využívať sociálnu, sociálnu hodnotiacu tabulku alebo sociálnu, sociálnu bodovaciu tabulku a podľa tohoto hodnotí členské štáty. Možno len tak dosiahneme reálnu zmenu v Európe. Sean Simon, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj vám, pán minister, za vašu prezentáciu. Rozmýšľal som nad tým, že máte naozaj veľmi pevný, náročný program, ale chcel som iba upremiť pozornosť na tú delegáciu, ktorú pán eh, predseda spomínal na začiatku, sú to zástupcovia odborárov zo Spojeného kráľovstva, ktorí prišli sem na stretnutie s komisiou a prišli sem, aby hovorili o zneužívaní tej švédskej výnimky, tzv. švédskej výnimky, ohľadom e, tej smernice o dočasných agentúrnych pracovníkoch a o tom, ako sa táto smernica neimplementuje. Sú to ľudia, ktorí pracujú pre v ich prípadoch veľké nadnárodné rešpektované firmy pre Max Spencers, a v zásade oni pre neho pracujú a technicky sú zamestnaní agentúrou, e, v rámci ktorej nemajú takmer žiadne práva a sú, e, je s ním zaobchádzané až stredovekým spôsobom. Takže chcel by som sa spýtať, či by ste zvážili e, to, že či by bolo možné sa s nimi o tom porozprávať, lebo komisia zaostáva celé mesiace až roky v hľadaní nejakého účinného riešenia na tento problém. Pani Sanders, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pán minister, za to, že ste medzi nami aj za vašu prezentáciu. Súhlasíme s celým radom vašich návrhov a vyjadrení, ktoré ste spomenuli. Rada eh, by som počerkla jeden, jednu tému, pán minister, a síce vítam vašu odvahu napredovať v projekte Eurest ja som z hraničného regiónu a preto som na to veľmi citlivá. Ale myslím si, že mobilita, nielen vnúčená mobilita, ale reálna mobilita, deklarovaná mobilita môže byť adekvátnou odpoveďou na problémy, ktoré čali, ktorým čelíme na trhu práce. Chcem teda e, povedať nasledujúce, že je pre mňa veľmi dôležité, aby sa platforma EURES rozvíjala najmä v hraničných regiónoch, pretože podľa môjho názoru e, tu naozaj môžeme spraviť veľa. E, ja pochádzam z Alsaska, to je na hraniciach s Nemeckom a v Nemecku vidíme nedostatok pracovných síl, my máme vysokú mieru zase nezamestnanosti na našej strane, takže platforma EURES by mohla propagovať mobilitu na cezhraničnej úrovni, tak aby sa pokrývali potreby, ktoré sú na oboch stranách hranice. Nehovoríme o nejakých E, stovkách tisícov kilometrov, hovoríme o pár kilometroch. A rovnako by som sa chcela e, vlastne spýtať alebo chcela apelovať na pl- takú platformu Eurostra, by ponúkala um, odbornú prax už o tom teda nebudem ďalej hovoriť. Moja otázka je jednoduchá. Vy ste hovorili, že očakáva sa dohoda na úrovni rady o téme Euresu, ale musíme na tom spolupracovať s Európskym parlamentom. Moja otázka znie, Podarilo sa vám identifikovať akékoľvek body, ktoré by mohli byť problematické a respekty, ktoré by mohli blokovať alebo zabrániť potenciálnej dohode? Ehm, Jā, <clears throat> par eh, ilgtermiņa. Eh, ehm, takže bola to naozaj eh, dlhá skupina otázok. Začneme dlhodobou nezamestnanosťou, ako ju znižovať. Ako som už spomenul skôr, máme v tomto smere naozaj pomerne veľké rozdiely na úrovni členských štátov, najmä keď sa pozeráme na počet nezamestnaných osôb 50 všetkých nezamestnaných eh, sú dlhodobo nezamestnaní. Musíme tento problém vyriešiť. A spomínal som už, aké rozdiely, aký, na aké rozdiely naražajú vlastne ľudia so znevýhodením, aké rozdielne miery zamestnanosti tam sú. Tam je 20% rozdielu medzi zamestnanosťou e, vlastne ľudí bez znevýhodnenia a so znevýhodnením. To isté platí aj pre mladých ľudí. Tam je nevyhnutné riešiť otázku dlhodobej nezamestnanosti. Ako komisia už e, spomenula, ako nahlásila, už čoskoro e, to po, po, po rámci možno druhého, druhej polovice nášho mandátu komisia príde s konkrétnym návrhom, ktorý bude zameraný na dlhodobo nezamestnaných. Čiže v tomto čase môžeme očakávať aj konkrétny návrh komisie. Táto téma je veľmi dôležitá aj pre komisiu, aj pre predsedníctvo, takže hneď ako to len bude možné, hneď ako budeme mať v rukách konkrétny návrh od komisie, ktorý bude hovoriť o dlhodobo nezamestnaných, tak sa budeme snažiť posunúť vpred. EURES a problémy, ktoré súvisia s Euresom. Áno, v decembri rada súhlasila s nariadením o Eurese. Ako som už spomenul, tá úloha, ktorá je pred nami teraz, je diskutovať o tejto téme s parlamentom a posunúť túto tému vpred. Takýmto spôsobom budeme mať príležitosť mobilizovať a zároveň aktivovať, tak povediac, e, nezamestnaných ľudí na trhu práce. Takýmto spôsobom e, tie dlhodobo neobsadené pracovné miesta budú naplnené e, ľuďmi, ktorí sa uchádzajú o prácu alebo hľadajú pracovné miesta. A takýmto spôsobom tento program bude fungovať, poskytne hmatateľné výsledky, dokážeme takýmto spôsobom aj zvýšiť celkový obrad ľudí, ktorí sú zamestnaní. A zároveň zabezpečíme lepšiu cirkuláciu pracovných síl na trhu práce. Ja nevidím nejaké konkrétne problémy, ktoré by mali vyplývať z pozície rady a z pozície parlamentu. Myslím si, že všetky tie podmienky sú tu na to, aby sme to dokázali spraviť a splniť. Protams, jā, bija Áno, ešte samozrejme bola tu aj téma, ktorá súvisela s krátkodobou prácou, s krátkodobými pracovnými kontraktami. V každom sektore, či už ide vlastne o e, v akomkoľvek sektore hospodárstva, či ide o trh práce, či ide o dane. Všade musíme bojovať proti e, zločinu a Európska únia vo všeobecnosti a každý členský štát e, samostatne to musí dokázať. Takýmto spôsobom nemôžeme ľuďom dovoliť zneužívať e, nedostatok týchto e, požiadaviek alebo existujúce rezervy v týchto požiadavkách. Takže my sme silne proti tomu, aby sa zneužívali takéto normy za účelom sflexibilnenia pracovných kontraktov. Ďakujem pekne, máme tu veľmi veľa ďalších otázok ani neviem, ako stihneme čas, ktorý máme k dispozícii. Teraz Kristina Morvaj, nech sa páči. Eh, köszönöm siepen, minister úr. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán, pani predsednička, pán minister. Pre tých z vás, ktorí nepoznajú Európsku úniu až tak dobre, eh, častokrát máme iba také povrchné znalosti a také povrchné poznanie nemáme odlišné problémy v strede a na perifériách Európy, ale keď prichádzate z periférie Európy, ako napríklad ja, kde situácia je oveľa horšia, ľudia tam majú oveľa, oveľa horšie podmienky než možno v strede Európy alebo medzi staršími členskými štátmi, my očakávame od lotišského predsedníctva to, že konečne uvidíme nejaké konkrétne opatrenia, ktoré budú priamo zamerané len na perifériu a ktoré budú e, podporovať aj vlastne tú obrovskú nerovnosť, ktorá tu existuje. Takže konečne očakávam nejakú úprimnosť a naozaj budem veľmi rada, ak budete aktívni v tom, aby ste skutočne podporili EURES a podporili e, zamestnancov v tom, aby dostali skutočné istoty. E, nebolo by to výhodné pre vašu krajinu? Neznamenalo by to aj zastavenie toho úniku mozgov, ku ktorému dochádza aj z vašej krajiny, ale napríklad v Maďarsku k tomu došlo. Takže je to aj prípad nášho štátu. E, Častokrát vidíme, že sú mladí ľudia nútení odísť z danej krajiny. Nemocnice nemôžu fungovať, lebo tam nemajú adekvátny personál, lebo všetci odchádzajú do iných častí Európy a ľudia si už ani nemôžu finančne dovoliť žiť vo svojej krajine, jednoducho kvôli tomu, že nie sú adekvátne platení. E, to platí o lekároch, o zdravotných sestrách. Vy nemáte takéto problémy, no my ich rozhodne máme. Takže treba rozhodne hovoriť o týchto témach a konečne to pomenovať otvorene, lebo tu sú veľmi rôzne Európy. Aké dôsledky má táto sloboda? Hovoríme tu o vnútornom trhu. Čo to znamená pre našu, naše krajiny, pre krajiny na periférii, ktoré sú takýmto spôsobom intelektuálne vysávané? A vidíme, že pracujúci smerujú len jedným smerom, ale kapitál môže byť zrazu všade Takže mňa by naozaj zaujímalo, že koľko ľudí odišlo z Lotyšska a začalo pracovať v západnej Európe, ako si sa vysporiadali s týmto problémom koľko investícií ste do nich vložili a aká bola návratnosť týchto investícií, aké výsledky ste dosiahli. Máme tu problémy, že ľudia odchádzajú z Maďarska jednoducho kvôli tomu, že príjmy sú príliš nízke. My musíme veci zmeniť. Nemôžeme posilňovať eh, mobilizáciu, ale musíme posilňovať kohéziu. Takže či už hovoríte o nemeckej alebo francúzskej firme, ehm, tá realita je vždy rovnaká. Skrátka a dobre, ehm, nie sú napríklad medzi nemeckými a francúzskými firmami tak veľmi odlišné mzdové hladiny, ako sú napríklad medzi strednou, alebo teda západnou Európou a východnou Európou. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem za slovo. Vypočul som si túto diskusiu Eh, a vypočul som si aj vaše mm, poznámky, pán minister, hovorí pán Balas. A mám jednu otázku. Eh, súvisí to s tým, že sa snažíme veci konečne robiť trochu inak. Snažíme sa k témam pristupovať z iného uhla, rozmýšľame nad investičnými plánmi, rozmýšľame nad menovou politikou pre eurozónu, rozmýšľame nad rozpočtovou flexibilitou komisia oznámila aj e, vlastne začiatok uvoľňovania režimu. E, takže je tu konečne nejaký iný prístup, ale zo sociálneho hľadiska je to stále ten istý starý prístup, ktorý sme používali. Nemali by sme využiť príležitosť e, týchto šiestich mesiacov, ktoré máme pred sebou, keď máme vlastne pred sebou začiatok akejsi zmeny, aby sme otvorili skutočne veľkú diskusiu o sociálnej politiky s radou, s komisiou, sociálnymi partnermi, parlamentom, a nemali by sme hľadať nejaké iné e, prvky, iné spôsoby, ako sa postaviť voči týmto problémom, ako sa s nimi vysporiadať? Prvá téma. Potrebujeme zabezpečiť to, aby sme mali e, pred sebou skutočnú, skutočnú férovosť e, pri pohybe pracujúcich po Európe v prípade investičného plánu môžeme, alebo dokážeme zabezpečiť, že tam bude väčšia miera spravodlivosti po druhé, to je podľa mňa tiež veľmi dôležité, spomenuli ste to aj vy niekoľkokrát, je tu otázka čiernej práce, práce na čierno a boja proti práci na čierno. Môžeme s týmto niečo spraviť? Dokážeme niečo dosiahnuť? Aké sú naše reálne ciele? Rada v tomto smere má úlohu, ktorú musí zohrať, aby nám možno vytýčila nový, nový smer, nové smerovanie, novú trajektóriu. A potom je tu problematika daňových únikov. Ehm, ďalšia vec, a budem trošku provokatívny, potrebujeme štruktúralne reformy. Ja viem, že to nie je jednoduché. E, vo Francúzsku štruktúralne reformy znamenajú, že reformujeme štruktúry. Ale my sme najmä častokrát povedané, že to je niečo liberálne, že to je liberalizácia trhu, ale tak to nie je. Naozaj ich musíme dosiahnuť e, reálnu zmenu, reálnu harmonizáciu a musíme zabezpečiť, e, aby tento presah sa netýkal len konkrétnych segmentov. Ďakujem pekne, máme tu ďalších 6 alebo 7 otázok, ktoré zostávajú a poprosila by som vás, aby ste vystúpali čo najstručnejšie. Možno sa nám to podarí stihnúť na čas. Pán minister, nech sa páči, máte slovo. Ja, no prvá karta. E, a... Áno, ďakujem pekne. V prvom rade E, pokiaľ ide o jedno zo základných e, práv občanov EÚ, e, teda právo na slobodu pohybu, tu súhlasím s tým, čo zaznelo, ale v súlade s týmto právom kdokoľvek má právo uchádzať sa o prácu v akomkoľvek členskom štáte EÚ. Počul som, že situácia, a viem, že situácia vo východovských krajinách je trošku odlišná a také som mal tú pochybnú e, radosť žiť za železnou oponou, e, kedy sme nemohli e, cestovať a preto je potrebné, aby sme si toto právo, právo slobody pohybu ctili, aby sme zabezpečili, že ľudia majú právo uchádzať sa o prácu a miesto kdekoľvek, kde to považujú za vhodné. Pokiaľ ide o EURES, ja som povedal, že sme pripravení začať diskutovať e, s touto snemovňou na tému platformy Eurosu a príslušné e, iných nariadení, tak aby e, Euros poskytoval množstvo príležitostí aj pre tých, ktorí opustili svoju krajinu, a napríklad, aby aj vďaka Eurosu bol ich návrat jednoduchší Ehm, už tu bola zmienka o investičnom pláne komisie, tzv. Junckerovom investičnom pláne a čo s tým hodláme urobiť my. Ehm, k tomuto sa vyjadril aj náš predseda vlády ehm, v tom zmysle, že v priebehu šiestich mesiacov by sme chceli, aby bol tento investičný plán prijatý a plne funkčný, aby bol postavený na základe jasných jednoznačných e, kritérií a samozrejme sociálny element bude dôležitou charakteristikou tohto plánu, zamestnanosť, pracovný trh a podobne, tak aby sme boli schopní e, e, dosiahnuť tie cieľe, ktoré sme sa stanovili v rámci stratégie Európa 2020. Opäť otázka neformálnej práce a je to naozaj jedna mm, oblasť, ktorú si predsedníctvo zobralo za svoju e, a hodla bojovať proti fenoménu e, tejto tzv. neformálnej práce, ale nie je to len otázka predsedníctva, aj členské štáty sa e, s týmto problémom boria a snažia sa s ním vysporiadať. Samozrejme, máme E, ako som povedal, e, pripravený investičný plán. Je potrebné zamyslieť sa nad tým, ako e, investície čo najlepšie nasmerovať, ako využiť disponibilné prostriedky napríklad pre poskytovanie záruk a podobne, tak aby sme v prvom rade zohľadnili to, čo si vyžaduje pracovný trh. A je to úloha, ktorá nie je náročná a predsedníctvo aj komisia bude v tejto oblasti pracovať mimoriadne tvrdo. Áno, potom e, tu e, bola zmienka o sociálnej spravodlivosti alebo o kontexte, v ktorom je vnímaná sociálna spravodlivosť v rámci Junckerovho plánu. E, komisia hovorí o otázke sociálnej spravodlivosti v dialogu so sociálnymi partnermi alebo v trialógu, e, teraz sú tam aj zamestnávateľia, aj zamestnanci a e, otázka je, ako investovať čo najefektívnejšie a odpoveď je, ak to nebudeme robiť v spolupráci so sociálnymi partnermi, tak nikdy nedosiahneme ten efekt, ktorý dosiahnuť chceme. Je potrebné, aby sme naozaj pripisovali spolupráci e, s sociálnymi partnermi veľkú dôležitosť a e, Taňanské predsedníctvo už v tomto smere začalo iniciatívy, e, napríklad, ktoré zabezpečujú účasť sociálnych partnerov na neformálnej rade ministrov práce. Teraz dám slovo Karine Dele. Zelený. Vážený pán minister, ja by som vám chcela zaželať všetko najlepšie vo vašom eh, alebo vo vašej práci a takisto chcem eh, poďakovať za to, že otázke ochrany a bezpečnosti zdravia na pracovisku pripisujete taký veľký dôraz. Ja som bola spravodajkyňa eh, pre túto oblasť a preto mimoriadne ocenujem to, čo hovoríte. Prečo to spomínam? V tejto chvíli naša spoločnosť vníma to, že nás e, svet, e, tak povediac, predbieha. E, 1% najbohatších na svete vlastní viac ako polovicu celosvetového bohatstva. A tí, ktorí sú mocní a ktorí sa schádzajú v Davose, e, to je určitá skupina ľudí, ale e, opakujem, je tu 1% ľudí, ktoré e, vlastní 50% celosvetového bohatstva. Je potrebné, aby sme urobili niečo na zmenu tejto situácie. Hlavy štátov a vlád musia pochopiť, že toto je potrebné riešiť, toto je potrebné zmeniť a je potrebné Eh, jednoducho eh, zabezpečiť zvrat v tejto situácii, v tejto nevyrovnanosti, v tejto nevyváženosti. To, čo sa deje, nás musí viesť k tomu, aby sme mali prostriedky na investície a aby sme boli schopní tieto prostriedky investovať tam, kde to bude efektívne. My nemôžeme čakať na vytvorenie pracovných miest. Nikto nám ich z neba nezošle. My musíme reagovať pružne na vzniknutú situáciu. Musíme pomáhať najmä tým, ktorí sú na podpore, ktorí nemajú prácu, tak aby Európania neboli konfrontovaní so situáciou, kedy majú e, pred sebou jedinú víziu a to, kedy dostanem ďalšiu dávku v nezamestnanosti. A E, toto je téma, ktorá je blízka môjmu srdcu a preto sa o nej zmiením. Koľko správ už Európsky parlament alebo ECOSOC vyprodukovali o tom, že už nie je možné e, situáciu choroby neriešiť. Prijali sme rámcovú smernicu, ktorá sa týka minimálnej mzdy a je potrebné, aby sme sa naozaj vážne touto situáciu, situáciu chudoby zaoberali a ja som rada, že vy s tým niečo urobíte. Ďakujem, pani predsednička. Pán minister, ďakujem, že ste medzi nás prišli a zrejme budú všetci so mnou súhlasiť, že e, vy ako politik a aj lekár zo do ak sa pomýlite v diagnóze, tak potom nenastavíte dobrý spôsob liečby. A my sme si od vás vypočuli mnohé vy ste hovorili o dôvodoch e, neúspechu európskej politiky. E, vy ste sa zmienili o situácii vo financiách a ekonomike eurozóny a mnohých štátoch EÚ. Hovorili ste najmä to, prečo existuje e, tak nepriaznivá situácia v oblasti sociálnej ochrany a podobne. A preto sa ja pýtam, pán minister, pripravujete program pre vaše predsedníctvo tak, aby e, tento program reagoval aj, alebo aby tento program obsahoval aj seba kritiku európskej politi- politiky, ktorá je tu uplatňovaná už mnohé roky. Ďakujem. Marek Túra. Ďakujem. Ďakujem, pán minister. Som veľmi rád, že v programe litovského predsedníctva otázky sociálnej ochrany a zamestnanosti majú také významné e, postavenie, za čo veľmi ďakujem. Chcem upriemiť e, vašu pozornosť na dôležitý dokument, e, od ktorého my Európania očakávame mnohé, už mnoho rokov. Ide o Európsku chartu a tam sa hovorí aj o mobilite, pretože cieľom mobility je uľahčenie toho, aby naše osoby boli schopné využiť príležitosti, ktoré sa im ponúkajú v rámci EÚ, tak aj musíme urobiť preto, aby táto mobilita bola väčšia, čo možno najväčšia. Z informácií, ktoré mám, viem, že Európska komisia už pokročila v práci na príprave tejto charty o mobilite a možno, že e, bude e, v stave prijať alebo predložiť ju už e, tento rok, čo by ma veľmi tešilo, pretože táto téma je mimoriadne kľúčová v kontexte všetkého toho, čo tu zaznelo. Ďakujem. Thank you, Renate Weber. Ďakujem, Renate Weber. Sure. Ďakujem. Pani predsednička, pán minister, mám otázku, ktorá je možno trošku takej politickej povahy. Ja som silnou zástankyňou slobodného pohybu. Neviem si predstaviť EU bez slobodného, bez slobodného pohybu ľudí, e, tovarov, kapitálov a služieb a preto mobilita pracovníkov je pre mňa veľmi dôležitá. Ale som si istá, že e, viete, že sú tiež aj politici, nie ich veľa, v niektorých krajinách, ktorí sa domnievajú, že mobilita by mala byť e, obmedzená, tvrdiac, že existuje dochádza tu k špekulatívnym pohybom e, vyhľadávajúcim e, sociálne dávky. A vzhľadom na to, že počas našho predsedníctva prebehne niekoľko volieb v členských štátoch, a je veľmi pravdepodobné, že takéto stanoviská budú opätovne použité, respektíve zneužité v predvolebnom boji. Moja otázka je, ako ste pripravili vla- vaše vlastné predsedníctvo na boj proti takýmto tvrdeniam v rámci rady. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pokúsim zosumarizovať e, tento komplex otázok, ktorý tu zaznel. E, v prvom rade, e, ako podporiť tých, ktorí sú mimo pracovného procesu. Samozrejme, práca je riešením alebo prostriedkom znižovania chudoby a je potrebné, aby sme urobili všetko preto, aby sme boli schopní investovať do tvorby pracovných miest, ako som to už uviedol, tieto pracovné miesta musia byť pracovnými miestami vysokej kvality. Toto je e, kľúčový cieľ pre e, všetky členské štáty, e, ktoré sa nachádzajú v krízovej, respektíve pokrízovej fáze vývoja, tak aby boli schopné poskytnúť čo možno najvyšší počet vysokokvalitných pracovných miest a tým znížiť nezamestnanosť, aby sme e, dokázali naplniť ciele stratégie Európa 2020. Samozrejme, predsedníctvo a komisia budú pracovať ruka v ruke a taktiež samozrejme budeme komunikovať a pracovať e, s nasledujúcim predsedníctvom, respektíve predsedníctvami na dosahovaní tohto spoločného cieľa, e, ktorý je na prospech občanom Európskej únie. A teraz pár slov k tej turistike za sociálnymi dávkami. Áno, samozrejme, počuli sme o tomto jave. Ľudia sa snažia získať eh, najvýhodnejšie dávky a podobne, ale eh, toto je stále v rovine tvrdení. Eh, nikto ešte dôkazy nepredložil a komisia aj pracuje na návrhu v tejto oblasti a očakávam, že v druhej polovici nášho predsedníctva komisia predloží aj konkrétny návrh a ja dúfam, že ten návrh komisie bude opodstatnený, že bude vychádzať z faktov a nie z tvrdení, <clears throat> že sa bude opierať o solidný základ a ako som povedal, zrejme tento návrh bude predložený až v druhej polovici nášho predsedníctva. Áno, občania s telesným postihnutím. Ďakujem e, za túto otázku. Ako som povedal, e, tejto oblasti venujeme mimoriadnu pozornosť a ako som uviedol v Rige, v našom hlavnom meste, usporiadame konferenciu na vysokej úrovni, ktorá sa zam, bude zameriavať na otázku telesne postihnutých a samozrejme, ak komisia e, predloží návrh, tak e, sme pripravení na tomto návrhu e, popracovať. Ďakujem. Ďakujem. Štyri posledné otázky. Dominik Marta, máte slovo. Ďakujem, pán minister. Vítajte medzi nami. <coughs> Ja som rád, že to práve Lotisko, ktoré je predsedajúcou krajinou, pretože Lotisko je nová, mladá krajina, ktorá sa integrovala do Európskej únie a týmto plánom, ktorý tu predloží, e, tak povediac, pichne do osieho hniezda, čo je veľmi pozitívne. E, my sme veľmi dlho počúvali e, zlé správy a teraz tu máme niečo nové, niečo čo nás možno naplňa nádejou, pokiaľ ide o kvalitu pracovných miest, najmä e, pre tie rizikové skupiny, pokiaľ ide o problematiku nezamestnanosti mladých, starších osôb, rovnosť mužov a žien a ďalšie aspekty, ako je rodová rovnosť ja chápem, že váš čas je obmedzený, aby ste sa dotkli len niektorých tém. Spomenuli ste Eurus, e, e, Eurus spomínali ste nelegálnu migráciu, takisto e, sa vedie diskusia o napríklad fenoméne otroctva alebo zneužívania na nutenú prácu. Takisto ste hovorili o námorníkoch a ich postavenie, ale nepočul som teda takto keď som vás počúval, tak som mal dojem, že hovorí člen komisie. A z toho, čo ste povedali, sa mi zdá, že sa nič e, od toho, čo komisia odhodla spraviť, meniť nebude. Minister Augulis, Pán minister Augulis, ja vám prajem veľa úspechov v rámci vašej práce a veľa odvahy. Pevne verím, že pôjdete cestou vlastnej iniciatívy a síce pôjde o európsku rodinnú stratégiu, bezpečnosť, istota pracovných miest. Čo to vlastne znamená, keď sa hovorí o práci? V Nemecku sa hovorí o práci za účelom zárobkov, iba ak zarábate, tak sa účastňujete na sociálnom systéme, potom sa hovorí o generačnej zmluve. Napriek tomu, že táto zmluva trvá 10 ročia, je to podvod, lebo vlastne deti, na deti sa zabudlo, a to, o čom ste hovorili, je vlastne zneužívanie zákonných ustanovení. Totižto, ak deti idú do škôlky alebo jaslí, tak sa za to platí. V Nemecku je to až 1400 eur. A ak sa deti vychovávajú doma, tak potom nedostanete jednoducho nič, maximálne nejaké vreckové. Keď hovoríme o, o voľnom pohybe pracujúcich, a ako je to vlastne aj e, s, s tou odmenou za výchovu detí. Ako je to s tým, že ženy, aby sa vrátili do tradičných pracovných miest alebo vykonali tradičné činnosti. Tu ide o to, aby to bola možnosť výberu, aby sa uznali tradičné e, rodinné hodnoty ako výchova detí a aby vlastne sa uplatili tieto činnosti na trhu práce. Ak teda sa niekto rozhodne pre trh práce, voľný trh práce, tak potom môže využiť také služby ako jasle a škôlky, môžete náklady pokryť svojom mzdou. Ak takéto ponuky nebudú, tak my, rodičia, budeme stále znevýhodnení, nevyhodňovaní a neskôr, keď sa niekto dostane do dôchodku, zistí, že zrazu dostáva nižší dôchodok až o 37 To znamená, že ak sa presne preráta tak ide o to, že vlastne ľudia, ktorí nemajú deti a dostanú sa do veku, vlastne iba 30% z podielu svoje, svojho dôchodku si zaslúžili, 70% dostávajú od iných detí, takže ide o to, ako podporiť e, výchovu detí, aby tu bola odmena za výchovu a takto sa e, vytvorila spravodlivosť. Ďakujem. Vy ste krasnodebský? Pán Krasnodebský? Pán minister, chcel by som nadviazať na otázku kolegyne z Maďarska. Mám dojem, že a pán minister trošku opomenul e, odpovedať na tú otázku. E, samozrejme, že e, všetci poznáme situáciu spoza železnej opony a ja som za ňou žil dlhšie ako vy, pán minister, a sloboda pohybu je európska, európskou hodnotou, a takisto ako regionálny rozvoj a e, problém e, súvisí s tým, že ide o e, odliv jednosmerný. A, e, ja hovorím o e, krajine, e, ktorá síce e, dosiahla hospodársky e, e, úspech, ale hovorím tu o krajine, e, v ktorej 7,5 milióna občanov pracuje v iných európskych krajinách. Hovorím o Poliakoch a veľkosť tejto emigrácie a mobility vyplýva zo skutočnosti, že jednoducho tieto osoby si nemôžu nájsť prácu alebo prácu zodpovednej kvality vo svojich krajinách. A v súvislosti s tým všetky tie aktivity, ktoré vyvíja Európska komisia, o ktorých diskutujeme, ktoré sa týkajú zväčšenia mobility a integrácie pracovného trhu, už tak e, očakávame od predsedníctva krajiny z nášho stredo- a východo európskeho regiónu, aby sa zameriaval na náklady takéto emigrácie, na odliv mozgov, konsekvencie pre rodiny a, alebo dôsledky pre rodiny a jednoducho vypracoval stratégiu alebo predložil návrh alebo návrhy, a, e, ktoré, ktoré by e, riešili to, aby vysoko kvalifikované mladé osoby zostávali v, strednej a východnej Európe, aby neodchádzali e, na západ a, a potom by sme neboli svedkami takého napätia, akého sme e, v tých príjmajúcich krajinách, do ktorých odchádzajú naši občania. A chcem ešte dodať jednu vec. Európa je postavená na základe národov a národných štátov. A e, všetky tieto diskusie sú bezmyselné. Moja otázka je, čo chce lotické predsedníctvo urobiť, aby umožnilo mladým, vysoko kvalifikovaným, kvalifikovaným ľuďom, ani iba mladým ľuďom, aby mohli zostať e, vo svojich krajinách a nájsť si prácu, prácu, ktorá by bola produktívna, ktorá by bola kreatívna a ktorá by týmto osobám e, zabezpečovala zodpovedajúci príjem, možnosť rozvoja e, ich osobného aj ich rodín. Ďakujem. Posledná otázka. No, Ďakujem veľmi pekne. Mám dve otázky, ktoré by som chcel položiť veľmi rýchle. V prvom rade, e, odkaz na štruktúralné reformy, ktoré ste to spomenali, o tom hovorila už aj kolegyňa. Vy ste hovorili, že teda v niektorých prípadoch sme zašli až priďaleko. Tak to je veľmi dobrá myšlienka, že ste takto povedali. Moja otázka je veľmi úprimná. E, je to proste jednoduchá téma, je, to, je Španielsko tá krajina, kde sme zašli priďaleko? Pretože eh, minulý rok eh, sa zdá, že priemerná dĺžka kontraktov zatvorených bola 54 dní. A nákup alebo kúpna sila eh, pracujúcich sa dostala do 90. rokov, do čísel, ktoré sme mali 90. rokov. To vďaka veľmi tvrdým reformám, ktoré sú v Španielsku. Takže ja sa chcem spýtať, či Španielsko je jedna z tých krajín, kde sme zašli priďaleko v rámci štruktúrálnych reform. A ak nie, tak teda čo treba spraviť, alebo čo sú tie kroky, ktoré zašli preďaleko eh, pre tie krajiny, ktoré ste nepomenovali. Takže naozaj je dôležité, aby sme si povedali, že aj v reformách sme možno tí najlepší eh, v eurozóne, ale na druhej strane sme stále tá krajina, ktorá má najväčšiu stratu kúpy schopnosti. Takže áno alebo nie, jednoduchá otázka. Po druhé, chcem sa spýtať ešte na ten kompromis, um, ktoré toto predsedníctvo pláne uzavrieť ohľadom um, rodičovskej dovolenky v prípade otcov, čiže otcovskej dovolenky. E, mal tu byť nejaký kompromis, ktorý bol pripravený v parlamente. Na úrovni Európskej komisie je kompromisný návrh, už tam stojí od roku 2008. No a ja by som teda bol veľmi rád, keby sa táto téma konečne posunula dopredu a povedzte nám, aký bude váš kompromis, aby sa táto téma odblokovala a posunula vpred. Ďakujem pekne. Ja, paldies. Eh, mm. Ďakujem pekne za položené otázky a samozrejme aj zaujímavé komentáre. Pokiaľ ide o naše predsedníctvo, tak my sme si stanovili naše priority podľa, tak povedať, aktuálnosti tém a oblastí a zamerali sme sa na to, ako zlepšiť vývoj, dynamiku EÚ, a to znamená, že sú tu určité oblasti v rámci našich priorít, ktoré sú v súlade s prioritami komisie. Samozrejme je tu teraz nová komisia, ktorá prednedávnom prevzala teda svoje úlohy a ja myslím si, že nie je zlé, keď sú tie priority zosúladené. A tie priority, ktoré som spomínal v mojom úvode, obsahovali aj to vysvetlenie, ako chceme E, pri nich postupovať. No a v zásade už nemám veľmi čo dodať k tomu, čo som už povedal. V každom prípade sa teším na dobrú spoluprácu s vami, pokiaľ ide o viaceré témy, kde môžeme spolupracovať. Zameriam sa na niektoré otázky, takže otázka mobility, voľnosti pohybu a ako to vnímame. Takže ide o to, že ak chceme vytvoriť pracovné miesta v našich členských štátoch, potrebujeme investície. A investície tie sa musia realizovať v členských štátoch. Dôležité tam vytvoriť prostredie, aby teda vznikli tieto pracovné miesta. A potom tam vznikne určitý pozitívny vývoj. To je náš spoločný cieľ. Ak niekto má nejaké rýchle riešenie. Nech sa páči, áno, veľmi radi si to pozrieme. Ah, par, bija jautājums par attiecībā par maternitātes. No a potom to bola otázka, ktorá sa týka smernice o materskej dovolenke. Áno, je to pomerne problematická oblasť. Vlastne už Počas e, talianského predsedníctva bola snaha oživiť diskusiu na úrovni rady, pokiaľ je túto tému, ale väčšina na úrovni rady nebola ochotná takýto prístup podporiť a žiaľ zdá sa, so, že momentálne tu nie je nejaká ďalšia príležitosť, totižto názory členských štátov sú veľmi rozdielne. Sú tam štáty, ktoré hovoria o ekonomických argumentoch, ostatné hovoria o rozdielných e, postupoch a tradíciách, takže je tam skutočne široká paleta argumentov a to vedie k tomu, že na úrovni rady nie je zhoda. E, komisia dala rade 6 mesiacov na zváženie a ak sa nedosiahne zhoda, komisia príde s novým návrhom a myslím si, že je dôležité hľadať skutočne správne a primerané riešenie. Takže je dôležité návrh modernizovať, aby táto téma bola riešená primerane, tak ako to vlastne zaslúhuje. No a potom pokiaľ ide o tematiku podpory rodičov, ktorí vychovajú svojich deti, o tom hovoril e, kolega z Nemecka. Myslím si, že to je dôležitá otázka a budeme musieť na tom ešte pracovať. Ďakujem pekne za odpovede za túto diskusiu a za snahu zodpovedať všetky otázky. My sme skutočne veľmi radi, že môžeme byť, pokiaľ je náš výbor, v kontakte s vami. Samozrejme, budeme vás podporovať v rámci vášho úsilia, aby sme dosiahli zmeny a pokrok Myslím si, že toto ste zdôrazňovali v rámci vašej odpovedí, že chcete dosiahnuť zmeny, chcete mať viac toho pozitívneho, menej negatívneho, chcete bojovať proti nezamestnanosti a bojovať proti sociálnym konfliktom v Európe. Takže ešte raz ďakujem pekne, že ste nám venovali toľko času a iste sa ešte stretneme v priebehu vášho predsedníctva. Zatiaľ ďakujem pekne.

kolegovia. Teraz máme pred sebou dva dôležité body nášho programu. Budeme sa snažiť postupovať čo najefektívnejšie. Budeme sa zaoberať tematikou Euresu. Ide o Európsku sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšia, ďalšia integrácia pracovných trhov. Tu ide vlastne aj o podobné otázky, aké sme kládli pánovi ministrovi. Najlepšie bude, keď dám slovo spravodajcovi pánovi Beckerovi. Nech sa páči. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, vás chcem informovať o stave o tej situácii z môjho hľadiska. Na úvod sa chcem skutočne veľmi poďakovať za výbornú podporu, ktorú mu poskytol sekretariát, ako aj naši poradcovia. Nie je vôbec samozrejme, aké množstvo expertízy tu bolo k dispozícii pre mňa a týka sa to aj všetkých, ktorí na tom pracujú. A to sa ukázalo už v rámci dialogu s komisiou ako aj v rámci dialógu s radou a okrem toho už aj v rámci stretnutí s dotknutými subjektami a bolo možné mať rozsiahlú výmenu názorov. Mali sme dve stretnutia tieňových spravodajcov. Nieslo sa to vo veľmi konštruktívnom duchu a boli tam veľmi zaujímavé a dôležité príspevky Chcel by som teraz tak všeobecne skonštatovať, o čo vlastne ide. Totižto je tu vysoká nezamestnanosť, ktorá sa týka mnohých regiónov Európy a z toho sme vyvodili, že pokiaľ ide o mobilitu pracovníkov, je to jeden z faktorov, zdôrazňujem jeden, ktorý môže pomôcť tomu, aby viac ľudí si našlo prácu. Túto mobilitu chceme posilniť a chcel by som poukázať na jednu rámcovú podmienku, v rámci ktorej sa pohybujeme a na ktorú sa zamýšľame. V Európe máme veľmi nízku mobilitu pracovníkov, iba 0,3 približne 0,3 pracovníkov pracujú v inom štáte pokiaľ ide o USA, tam máme takmer 20 násobne vyššiu mobilitu, takmer 6 Samozrejme, v mysle, serióznosti musíme povedať, že áno, relevantná otázka v Európe je jazyková bariéra, áno, to v USA nie, takže musíme to hodnotiť férovo, ale zároveň tu ide o istú skutočnosť, takže povedzme, že máme asi 25 miliónov nezamestnaných v Európe, 18 miliónov je to v eurozóne a zároveň máme 2 až 3 milióny voľných pracovných miest. Preto je zmysluplné zvýšiť mobilitu tak, aby všetci občania Európy mali prístup k týmto voľným miestam a tomu má slúžiť aj EURES. Pokiaľ ide o túto tému vytvorenia siete EURES, tak e, je tu o efektívny nástroj, ktorý chceme dosiahnuť. Bude sa zameriavať aj na povedz, učňov a miesta pre praktikantov, Doteraz sme sa zamýšľali nad určitými predpoklad, predpokladami, predpokladmi, ktoré sa týkajú toho, že je dôležité, aby vznikol riadny zamestnanecký pomer. Ide tu o úlohy verejných služieb zamestnanosti, ako aj súkromných. A ja by som sa chcel vyjadriť pár veciam, ktoré sú podľa môjho názoru ťažiskové Takže dôležité je to, aby politika trhu práce, vrátanie finančných prostriedkov na podporu zamestnanosti musí ostať v právomoci členských štátov. To je veľmi dôležité. Takisto hlavnú úlohu má zohrávať princíp bydliska. Musí byť zabezpečené a garantované to, že verejné služby zamestnanosti tak ako ich poznáme v rozvinutých európskych štátoch, musia mať prioritné postavenie, to znamená, že členské štáty ich automaticky majú považovať alebo majú ustanoviť za členov Euresu, ale samozrejme je dôležité, aby dobre fungujúci sprostredkovateľia pracovných miest, mimovládne organizácie, výkonní partnery musia mať možnosť pôsobiť ako partnery a ak splnia kritériá, tak ako ich splňajú tí verejní členovia, mať možno sa stať členmi Euresu, takže tu ide o určitú štruktúr, štruktúru s členmi a partnermi Euresu a ide o to, že tí partnery sa môžu stať aj členmi. Chceme v každom prípade zabezpečiť, aby ľudia hľadajúci si prácu mali rýchly, bezproblémový prístup ku všetkým pracovnoprávnym informáciám daného štátu, v ktorom chcú pôsobiť. Tu pôjde o platformu, ktorá sa vytvorí zo strany komisie a ktorá samozrejme bude obsahovať všetky pracovnoprávne informácie. Pokiaľ ide o obsadenie voľných miest, tak ide o to, že primárne sa musia obsadzovať občanmi EÚ, tu ide o preferenciu občanov EÚ. No a potom ešte osobne by som chcel zdôraziť niečo, čo je pre mňa veľmi zásadné. Totižto ide tu o to, že dnešná situácia sa popisuje jednoznačne ako veľmi negatívna a síce tu ide o problematiku toho, že EURES nie je známy. Jednoducho je to neznámy nástroj. Nový, nová sieť EURESu musí byť podporená informovaním na európskej úrovni, aby všetci Európania o tom vedeli. Na to potrebujeme skutočne veľmi silnú podporu komisie. Myslím si, že to je v zodpovednosti komisie a zároveň je to aj v zodpovednosti vlád členských štátov. To znamená, že oni musia v rámci svojej zodpovednosti na trh práce informovať o tom, že existuje takáto platforma. Čo by som ešte mohol dodať? Snáď jeden príklad. Pokiaľ ide o požiadavky, s ktorými sme prišli, my chceme, aby táto nová sieť Euresu a táto platforma sa pravidelne hodnotili, aby boli jasné výhody a nevýhody a aby sa rýchlo mohli riešiť problémy. Áno, keďže kolegyňa Sander na to poukázala v rámci diskusie s lotišským ministrom, áno, pôjde tu aj otázku hranič, pohraničných regiónov, budeme sa musieť tým spoločne zapodievať a ja by som poprosil, ak máte nejaké príslušné návrhy, obráte sa na mňa, a chcel by som krátko popísať, ako to podľa mojich informácií existuje. Takže 30. januáru je lehota pre pozmeňovacie návrhy. Potom ešte plánujeme ďalšie stretnutie s tieňovými spravodajcami. Toto si ešte upresníme. No a pokiaľ ide o Ďalšie kroky 26. februára sa tu na výbore budú prezentovať pozmeňovacie návrhy a 24. sa bude hlasovať na výbore. Ďakujem pekne všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým asistentom, ktorí veľmi efektívne pracovali. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you, Mr. Becker. Uh... Ďakujem pekne, pán Becker. Mnohí z vás sa prihlásili do diskusie. Ja by som vás požiadal, aby ste boli veľmi struční. Najprv sa musia vyjadriť tieňoví spravodajcovia. A potom máme ešte na programe ďalšie body. Takže musíme sa riadiť tým časom rámcom, ktorý tu máme pre dnešný deň, až to bude veľmi komplikované. Najprv tieňoví spravodajcovia poprosím maximálnu stručnosť. Nech sa páči, pán Paul Simon. Ďakujem pekne, pokúsim sa byť veľmi stručný. Nechcem hovoriť nejako dlho o tej správe alebo o tých pozmeňovacích návrhoch, ktorý prípadne predložíme. Ja akurát by som sa chcel poďakovať pánovi Beckerovi, pokiaľ ide o konštruktívny prístup a to, ako riadil celý tento proces, Tu ide o to, že zase súhlasíme s tou správou. Je tam asi 44 pozmeňovacích návrhov, čo nie je iste veľa. S viacerými návrhmi súhlasíme. Tu ide o centrálnu úlohu, ktorú zohrávajú verejné služby zamestnanosti, takže to je dôležité. Potom sa zrušili aj poplatky, je to vyriešená problematika delegovaných aktov a potom ešte ide o ex post hodnotenie, dva roky to stačí. No a potom tu ešte ide o štyri pozmeňovacie návrhy, alebo štyri oblasti, ktoré mi žiaľ nie sú úplne jasné. Takže prvá vec, ktorá sa týka e, praktikantov a učňov, zdá sa, že malo by to mať rovnaké postavenie ako po plnohodnotné pracovné miesto. Áno, iste by to bolo pekné, ale nemyslím si, že je to realistické, pokiaľ ide o takéto stáže a učňovskú činnosť, to musí byť iste platená práca, musí to byť uvedené v prílohe, ale stáž nie je to isté ako vlastne plnohodnotný na práca. No a potom pokiaľ tu problematiku členov a partnerov, článku 4 by sme radi rozlišovali do istej miery medzi členmi a partnermi. Zdá sa, ako keby tu sa tieto dva koncepty nahrádzali. Potom pokiaľ je o článok 9, tam nie sú žiadne podmienujúce návrhy. Zdá sa, že to nie je veľmi koherentné a nie sme si istí, že to tak má byť, takže poprosil by som o stručné vysvetlenie. Pokiaľ ide o sociálnych partnerov, zdá sa, že sú tu úplne vynechaní ani v dôvodovej správe, ako je to s mimovládnymi organizáciami súkromnými, e, službami zamestnanosti a rozhodnými partnermi. Spomínajú sa ako e, prípadní partner Euresu a sociálni partnery sa tam nespomínajú Takže potom cezhraničné partnerstva, tie sú veľmi dôležité. Existuje 20 takýchto cezhraničných partnerstiev v rámci Euresu a týka sa to asi 600 tisíc ľudí, takže to je dôležité zachovať a niekde zohľadniť v texte. To je bolo všetko. Ďakujem. Thank you, Ďakujem pekne, pán Simon. Teraz pani Jana Žitňanská, nech sa páči, ECR. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade, pán spravodajca, sa vám chcem poďakovať za naozaj veľmi dobrú správu, aj za tú prácu, ktorú ste odvedli v spolupráci s ďalšími kolegami. Naozaj veľmi ju oceňujem a taktiež veľmi oceňujem aj vaše úvodné slova, v ktorých ste zdôraznili, že ste presvedčení o tom, že politiky týkajúce sa trhu práce majú zostať predovšetkým v kompetencii členských štátov. Um, súhlasím s vami aj v tom, že verejní poskytovateľia služieb zamestnanosti by sa mali stať automaticky členmi uh, tejto platformy alebo siete EURES. Um, s čím trošku možno polemizujem, uh, je uh, váš návrh, aby, aby neverejní poskytovateľia aj v prípade, že splnia kritéria na udelenie oprávnenia ako člena siete EURES, sa len môžu, ale nemusia stať členom. A myslím si, že môže to spôsobiť právnu neistotu, lebo keď niekto splní nejaké kritéria, tak e, asi by mal potom za tým následovať aj, aj ten akt, že teda e, sa jeho žiadosti vyhovie. Čiže možno ešte na túto tému by som e, rada sa s vami porozprávala. Takisto veľmi vítam to, čo ste aj vy zdôraznili vo vašej reči, že je dôležité, aby bol lepšie spropagovaný tento portál aby teda vôbec ľudia o ňom vedeli, že existuje, aby ho mohli využiť, aby teda dával zmysel. Takisto veľmi oceňujem, že sa medzi pozmenujúcimi návrhmi objavilo slovo o debariérizovaný, teda že tento portál alebo, alebo táto služba by mala byť bezbariérová. My si musíme uvedomiť, že v Európskej únii žije viac ako 80 miliónov ľudí so zdravotným znevýhodnením a len časť týchto ľudí má zrakové postihnutie, sú nevidiaci alebo slabozráky, čiže samozrejme musíme myslieť na to, aby bol portál pre nich prístupný. Ale tiež by som chcela upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že v Európe máme asi 75 miliónov ľudí, pokiaľ sa nemýlim, ktorí majú problémy so základnými zručnosťami v písaní a čítaní a preto aj teda berúc do úvahy naše ľudskoprávne záväzky, či už dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, alebo aj stratégiu 2020, ktorej teda hlavným cieľom je znížiť nezamestnanosť naprieč Európskou úniou, si myslím, že našou povinnosťou umožniť pracovnú mobilitu aj týmto uchádzačom o zamestnanie a nezabúdať e, na ich potreby pri našej práci na tomto nariadení. Takže aj v tomto duchu sa pokúsim naformulovať pozmenujúce návrhy a budem veľmi rada aj teda ďalšej diskusii s vami. Ďakujem. Thank you. Uh, Martina. Ďakujem pekne. Teraz pani Dlabajová, nech sa páči. Nie je tu, ale budem hovoriť jej v mene. Ona bohužiaľ nemohla byť prítomná. Takže v prvom rade v jej mene by som rada poďakovala pánovi spravodajcovi, rovnako aj ostatným deňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu a zároveň ešte pár všeobecných eh, poznámok k tomuto. Aby sme zlepšili mobilitu práce, Európska únia potrebuje naozaj lepšie fungovanie Euresu a ich eh, systému spájania, teda uchádzačov o prácu s ponukou práce, lepšiu spoluprácu národných agentúr zamestnávania, urýchlenie eh, uznávania kvalifikácií a podporu jazykového vzdelávania v celej Európskej únii. A okrem toho tu sú ešte štyri ďalšie špecifické body, ktoré súvisia s návrhom tejto správy. V prvom rade je vynikajúce, že tento že spravodajca osobitne bral do úvahy komunikačnú stratégiu e, o Eurese. E, komisia a členovia Euresu, súčasní, ale aj budúci partnery a členské štáty by tiež mali e, prevziať vedúcu úlohu, aby zabezpečili, že každý európsky občan vie o tomto pracovnom portáli a zároveň ho bude využívať. Je to úloha nás, poslancov parlamentu, aby sme to vysvetlili aj našim uchádzačom o prácu. A druhá poznámka čo sa týka inklúzie vlastne praxí a stáží a učňovských pobytov. EURES navrhuje, aby sa vlastne tieto stáže a praxe zahrnuli do EURESu. A mala by tam byť možno aj referencia, že členské štáty môžu vylúčiť niektoré špecifické e, formáty praxe, ktoré sú zamýšľané pre e, systém vzdelávania tento celková množina by mala byť rozšírená tak, ako len možné. Čiže čím viac pracovných príležitostí by malo byť v tomto systéme, aby to bolo užitočné pre uchádzačov o prácu. No a moja tretia poznámka súvisí s pozmeňujúcim návrhom 24, Eh, ohľadom princípu rezidencie. Eh, ALDE zastáva názor, že členské štáty by principiálne nemali dávať prioritu eh, štátnym príslušníkom svojej krajiny, keď naplňajú tieto pracovné miesta. Každý, kto má právo, každý má právo na slobodu pohybu v Európskej únii a Európska únia má mať právo sprístupňovať pracovné miesta všetkým kým sú k dispozícii. Ďalšia téma súvisí s tým, že tieto e, vlastne pracovné ponuky by nemali byť e, obmedzené pre iné účely, napríklad jazykové požiadavky, bezpečnostné požiadavky a tak ďalej. E, spomenutie týchto obmedzení by mohlo byť indikované už vlastne priamo na pracovnej ponuke a potom štvrtý a posledný bod, všetky služby, ktoré súvisia s využívaním Euresu, by mali byť bezplatné možno by tam mohla byť len, možno teda poplatok by mohol e, súvisieť s nejakými pokročilejšími službami. Mali by sme sa na to pozerať naozaj z pohľadu spotrebiteľa. Kom, návrh komisie tu vidie aj možnosti financovania, ktoré by vyplývali z Európskeho sociálneho fondu a zároveň z programu pre e, zamestnanosť a sociálne inovácie. Návrh komisie je dobrý z tejto perspektívy, no a my by sme naozaj nechceli spoplatňovať e, obežných užívateľov a uchádzačov o prácu. Ďakujem. Thank you. Uh, next is... Ďakujem pekne. Ďalej má slovo Paloma López, GUE NGL. She's not here. Uh, then we'll go to uh, Nie je tu, takže Tomáš Mačevič od Zelených, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi v prvom rade predať sa ku kolegom a zablahopriať pánovi Bekerovi k jeho vynikajúcej práci aj k pozmeňujúcim návrhom v tejto správe a zároveň aj k tomu objemu práce, ktorý vložil do tohoto návrhu. Rád by som bol stručný. E, je tam veľa bodov, kde sme sa zhodli, je toho naozaj veľmi veľa, kde máme rovnaký pohľad, ale súhlasíme. Zároveň na niektorých témach, alebo teraz sú to aj témy, kde máme možno trochu odlišný pohľad Skôr ako pôjdem týmto pozmeňujúcim návrhom, mám tu e, dva, ktoré by som špecificky chcel spomenúť. A e, ešte predtým by som rád iba spomenul e, jednu tému a síce, že naozaj veľmi vítam to, že spravodajca je veľmi ústretový a ochotný a vlastne oslovuje túto radu, našu, teda partnerov v rade priamo možno nebolo zmysluplné, aby sme počkali, kým budeme mať k dispozície konečné stanovisko parlamentu, aby sme to konsolidovali takto, skôr ako by sme vlastne mali pristupovať k rade e, s týmito špecifickými témami, ale ja samozrejme nejako nechcem obmedzovať jeho snahu pri koordinácii. Sú tu dva body, ktoré by som rád možno umiestnil trochu iného rámca. V prvom rade chápem pozíciu spravodajca, spravodajcu k pozmeňujúcemu návrhu 6, a síce, že chce zdôrazniť to, že politiky trhu práce zahrňajú celý rad rôznych podporných opatrení a tie spadajú do kompetencie členských štátov a výručne do kompetencie členských štátov. Myslím si, že to je naozaj veľmi dôležitá diskusia, tak na úrovni eh, komisie, ako aj na, eh, na úrovni komisie, ako aj na úrovni trialógu. Takže naozaj by som v tomto smere možno opatrnejší, najmä pri tých pozmeňujúcich návrhoch a e, pripojil by som sa ešte k môjmu kolegovi z ALDE, mojej kolegyni z ALDE, e, v prípade pozmeňujúceho návrhu 24, ak členské štáty môžu príjmať akékoľvek opatrenia, teda členské štáty môžu príjmať akékoľvek opatrenia, ktoré budú prioritizovať ich vlastných štátnych príslušníkov pre dané pracovné e, pozície, tak celý tento proces môže stratiť svoj pôvodný zmysel. Ak môžete robiť všetko a nič, tak potom tam nemáme zároveň vlastne akékoľvek tam vlastne vôbec nie je žiadna povinnosť, aby e, vlastne štátna správa a tak ďalej bola automaticky členmi Euresu, tak potom to vlastne nemá celú žiadnu pointu. A môže to takýmto spôsobom kompletne ohroziť celú myšlienku tohoto procesu. Takže je to niečo, čo momentálne nevieme podporiť a naozaj o tom musíme ďalej diskutovať, ale ako som už spomenul, vo všeobecnosti sa zhodneme v, v celom rade ďalšieho opatrenia. Ďakujem pekne za tú prácu, ktorá bola vykonaná. Thank you, Laura. Ďakujem pekne. Laura Agia, FDD. Grazie, presidente. Come... Ďakujem pekne, pani predsednička, podobne už ako aj ďalší kolegovia rovnako. Ja chcem poďakovať pánovi kolegovi Beckerovi za prácu, ktorú vykonal, podobne ako už počiarkol um, vo svojom všeobecnom úvode. Iba pripomínam, že takýto nástroj ako je EURES, tak tento tu existuje už 1993 e, a ja som si naozaj neistá, či dodnes preukázal svoju účinnosť. Minimálne nie takú, ako by si zaslúžil. Takže áno, na jednej strane vítame e, tú snahu, ktorá tu je, ale na druhej strane e, možno porozmýšľame nad tým, ako by to konečne mohlo byť zmysluplný nástroj. Máme tu ešte niekoľko takých tém, ktoré treba zvážiť. Ako som už hovorila skôr, je to uh, aspekt, e, ktorý, má, ktorý súvisí s obrovským dopytom. Teda obrovská časť tohoto vlastne portálu je venovaná dopytom po, po práci, teda hľadaniu práce a je to vlastne priamo prepojené s tou vysokou nezamestnanosťou v Európe a oveľa menej tu vidíme e, pracovnú, pracovné ponuky. Tam tých ponúk je naozaj teda dramaticky menej bolo by teda zmysluplné a užitočné, keby sme našli nejaký spôsob, ako toto vyriešiť. No a zároveň ešte ďalší bod, ktorý bolo vhodné analyzovať, ehm, a síce poskytovanie informácií malo by byť možno jasné pre členské štáty, aké sú tie konkrétne nástroje, ktoré majú k dispozícii v tomto smere. Možno by bolo dobré nájsť také nástroje, ktoré by boli teda jednak komunikačného charakteru a ktoré sú e, použiteľné alebo nasaditeľné aj na populáciu mladých uchádzačov o práce. Čiže možno to nejako zjednodušiť alebo uľahčiť tie informácie. Je tam naozaj veľmi veľa no, konkrétnych a špecifických nástrojov, ktoré sú už dnes k dispozícii pre mladých ľudí, ktoré by mohli byť využité ako komunikačné kanály e, pre propagovanie ponúk a príležitostí a to je vlastne naplnenie celej myšlienky Euresu. Takže pokúsime sa navrhnúť eh, tieto body v povodobe pozmeňujúcich návrhov a pokúsime sa aj poukázať na to, že čo sú vlastne tie naše kritické body k tomuto návrhu. Ešte jedna vec, ktorá je taká možno osobná kritika a robím to, práve teda to osobná kritika kolegu Beckera. Ja naozaj som silne verím v princíp mobility, ale myslím si, že e, mobilita by mala byť príležitosťou a nie nutnosťou. A dnes sa vlastne z mobility e, stáva, z mobility sa stáva nutnosť pre veľmi veľa ľudí v Európe. Ja by som naozaj bola veľmi rada, keby sme sa aj my v Taliansku dožili dňa, keď mobilita bude iba možnosť a nie povinnosť aby teda mladí pracovníci v Taliansku eh, nenaplňali pracovný, pracovné ponuky v iných krajinách, ale aby mohli vlastne pomáhať svoje vlastné krajiny a svojim vlastným, našim vlastným výrobcom a zamestnávateľom. Takže áno, hovoríme o mobilite, hovoríme o vzdelávaní, ale hľadajme tiež aj to, akým spôsobom môžeme upriamiť pozornosť na skutočnosť, že by to mala byť slobodná voľba racionálna voľba. Bohužiaľ, dnes v Taliansku táto situácia je e, iná, alebo sa na ňu pozeráme z iného uhla. Je to skrátka posledná možnosť, keď ľudia už nemajú iné alternatívy keď čelia nezamestnanosti. Takže okrem nástroja ako je tento, by sme, by sme sa možno voči tomu mohli postaviť aj tým, že budeme vytvárať zamestnanosť a budeme sa snažiť e, posunú túto tému čo najďalej, povedzme hľadať e, daňové zvýhodňovanie, homogenizáciu e, hospodárstva a tak ďalej. Takže e, komplimenty za prácu, ktorá bola vykonaná, ale naozaj treba povedať, že toto nie je všeliek na nezamestnanosť v Európe a najmä to rozhodne nepomôže až tak výrazne krajinám na pobreží Stredozemného mora. Ďakujem pekne. Poprosím vás, aby ste e, nehovorili dlhé prejavy, ale aby ste e, vystupovali stručne, krátko, pretože máme naozaj veľmi náročný harmonogram pred sebou. Pani Malá, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Rada by som poďakovala prvému rečníkovi, nášmu spravodajcovi, za to, že teda veľmi e, dobre využil ten koncept komunitnej preferencie. Následne to vlastne znamená aj to, že národná preferencia e, bude politicky korektná, najmä v oblasti e, subsidiarity v témach zamestnanosti a ochrany pracovníkov a bude to mať aj celkový dopad na efektivitu Eurosu ako takého nehovorím o tom, že to nemá zmysel, ale musíme si uvedomiť, že tu hovoríme aj o migrácii a rôznych iných dopadoch. E, to nie je úmyselný problém, ktorý sme vytvorili, ale spôsobuje to problémy v prípade násilného pohybu, alebo teda donúteného pohybu. E, my nehovoríme o tých troch miliónoch ľuďoch, ktorí chodia na dovolenky, ale e, to je samozrejme dobré pre hospodárstvo, že ľudia cestujú za oddychom, ale máme tu 27 miliónov nezamestnaných, ktorí musia cestovať zapracovalo, musia odísť zapracovať. To je naozaj veľmi nešťastná situácia. Platí to najmä pre niektoré skupiny, e, pre agentúrnych pracovníkov, krátkodobých pracovníkov a sezónnych zamestnancov. Oni sú nutení žiť v takejto situácii a to podľa nášho názoru naozaj nie je želateľné ani teda vhodné. A musíme si uvedomiť, že takýto digitálny nástroj chtiac nechtiac počerkuje e, nedostatky pracovných systémov jednotlivých krajín. My by sme naozaj boli radi, keby každý jeden štát, ktorý je e, súčasťou nášho systému v rámci princípu slobodného pohybu dokázal e, plnohodnotne riadiť svoju vlastnú politiku práce. Pán Krasnodebský, nech sa páči. v týmto projektoch e, ale nevidím nič e, z tej oblasti, z ktorej som položil otázku, ktorú som adresoval pánovi ministrovi a hovorím tu o partneroch Strednej a Východnej Európy a, a hovorím tu o podnikateľoch a podnikoch tohto typu, a pretože je E, dochádza k tomu, že e, zlepšuje sa hospodárska situácia v tých najrozvinutejších štátoch EÚ, ale v štátoch ako e, v Polsko dochádza k tomu, že nastáva odliv vysoko kvalifikované pracovné sily a preto si myslím, že ten posmeňovací návrh 24 nejde tým smerom a myslíme si, že je potrebné pýtať sa opätovne alebo um, po, položíte otázku, čo urobiť, čo môžeme urobiť, aby sme um, tieto migračné toky e, alebo odlivy e, učinili naozaj dobrovoľnými a, a teda tak, aby tieto toky išli oboma smermi, nie iba jedným smerom, ako je to doteraz. Nechceme e, byť v situácii, kedy mladí, kvalifikovaní ľudia pracujú len e, pre podniky v krajinách, ktoré sú najrozvinutejšie, ale e, robia alebo pracujú pod úrovňou svojej kvalifikácie. A musíme sa zamyslieť nad tými princípmi, cez ktoré sa dajú chrániť národné pracovné trhy a chcel by som opätovne e, pripomenúť, je potrebné, aby sme riešili tie toky z východnej alebo južnej Európy, e, toky mladých, dobre kvalifikovaných ľudí e, do bohatých krajín a ja neviem, či chceme mať takúto Európu bez ohľadu naš, na našu politickú orientáciu. Uh, Ďakujem pekne. Teraz pán Krištof Hertmann. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Na úvod chcem srdečne poďakovať e, poslancovi Bekarovi za pripravenú správu a povedať, že súhlasím s väčšinou navrhovaných pozmeňovacích návrhov. Sieť EURES musí byť ľahko dostupná a portál musí byť jednoducho oveľa obsluhovateľný a informácie, ktoré sa týkajú o zamestnaní v inom členskom štáte, e, musia byť, e, nesmú byť e, ohraničené len na ponuky a životopisy a myslím si, že čo je obzvlášť dôležité, je e, spravodajcov pozmeniaci návrh, ktorý sa týka verejnej správy alebo povinnosti verejnej správy. Samozrejme, my e, sme tu svedkami e, rôznych zmien a rastie úloha aj sociálnych partnerov a súkromných subjektov, avšak nesmieme odmietnúť skúsenosti aj verejnej administratívy alebo verejnej orgánov, ktoré majú na starosti služby zamestnanosti. A tieto služby momentálne v mojej krajine v Polsku e, sa poskytujú e, cez takéto orgány a oni prešli reformou v uplynulých šiestich mesiacov. A e, myslím si ale, že kľúčová dôležitosť verejnej správy by nemala byť na úkor iných partnerov, obzvlášť sociálnych partnerov vo výbore regí ktorý e, bude prezentovať e, stanovisko k tomuto návrhu. Sme viedli veľmi interesantnú diskusiu na túto tému a čo je veľmi dôležité je, aby sme spolupracovali e, my všetci, teda všetci zainteresovaní a obzvlášť tá spolupráca musí byť kvalitná cez hranice, pretože mnoho občanov, našich občanov žije v takýchto prihraničných či pohraničných oblastiach a cestujú za prácou. Takže Myslím si, že je potrebné, aby došlo k posilneniu ich e, postaveniu a e, zlepšeniu pracovných podmienok. E, Ďakujem pekne. Pani Morvaj, nech sa páči. Köszönöm szépen. A jelentés kapcsán szeretném ismét hangsúlyozni. Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcela ešte raz dôrazniť, pokiaľ túto správu, že v Európskej únii existujú paralelne rozličné základné princípy. Je jasné, že pokiaľ ide o voľnosť pohybu a mobilitu, že to je vlastne základný princíp, ale zároveň aj kohézia je takýto základný princíp. Čím teda chcem povedať, že v rámci EÚ existujú veľké hospodárske rozdiely, ktoré sa majú postupne zmenšovať No a ide o to, že tá jedna vec nenahrádza druhú a Európska únia by si nemala myslieť, že pokiaľ ide rozdiely medzi centrom a perifériou, teraz myslím teda na tie staré členské štáty a nové členské štáty, ktoré sú podstatne chudobnejšie, takto sa neveriešia predsa problémy, že tí pracovníci z mm, tých nových krajín budú, pri, budú tlačení k tomu, aby teda pracovali v tých starších krajinách, takže takto to nevyriešime. Preto vás chcem požiadať, zameriavame sa viac na kohéziu. A potom ešte druhý komentár. Spravodajca hovoril o istej štatistike, ktorá sa týka toho, že občania Európskej únie sú podstatne menej mobilní ako občania USA a nechcú inde pracovať, no je možno, že sa to dá vysvetliť tak, že občania EÚ neboli toho názoru, že žijú vo veľkom federálnom štáte. Občania Európy si myslia, že teda to radšej chcú žiť v tak povedať, v národnom rámci, tam, kde sa narodili, tak e, vlastne sa držia tej komunity, e, svojej krajiny, komunity, obce, kde žijú a majú rodinné zväzky. Jednoducho, my Európania sme takíto konzervatívni a jednoducho sme viazaní na určité spoločenstva, národy a na tradície. Preto jednoducho neradi ideme do iných štátov a by sme sa tam dlhšie zdržiavali za pracovnými účelami. Samozrejme, ak chceme nazbierať skúsenosti, viesť výskum, ale nie dlhodobo a za normálne okolnosti sa držíme našich koreňov. Ďakujem pekne, pani Sander. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Rovnako ja by som chcela poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho e, veľmi všeobecný prístup, ktorý si osvojil. Mne sa veľmi páči ten globálny prístup, ktorý naznačil. Spomínala by som pár bodov, ktoré už zazneli skôr. Rada by som apelovala na platformu, aby to bola taká cezhraničná platforma Euresu, ktorá by bola vytvorená. E, my sme experimentovali E, s takýmto, takouto platformou v mojom regióne, v Alsasku, ktoré je na hraniciach Nemecka, ale naozaj chcem počerknúť to, že je nevyhnutné, aby sme zobrali do úvahy aj e, vlastne praxe, stáže, e, učňovské pobyty, ktoré by mali byť zahrnuté do celej platformy EURES. Ak sa nám podarí vytvoriť takéto praxe, tak umožníme mladým ľuďom, aby sa učili nové zručnosti, aby nadobudali technické zručnosti, jazykové zručnosti, a potom, keď sa budú vracať domov, tak budú e, zamestnateľní. A zároveň takýmto spôsobom nájdú aj prácu doma. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani James, nech sa páči. Diane. Ďakujem pekne, pani predsednička, priznávam, že som veľmi vďačná za prácu spravodajcu. V roku 2013 sa program EURES dostal do britských médií kvôli tomu, že ponúkal 800 tisíc britských pracovných príležitostí e, celej Európskej únii. 50 z tých ktoré, pracovných príležitostí, ktoré tam boli e, umiestnené, e, znevýhodňovali britských občanov. Samozrejme, Spojené kráľovstvo chce, aby prichádzali e, pracovníci a naplňali medzery v hospodárstve, aby investovali, aby prinašali špecializované talenty do nášho hospodárstva, ale britskí občania to chcú kontrolovať, ako by chceli konec koncov aj každý, e, ako by chcel každý iný členský štát Európskej únie. To, čo nechceme vidieť, je e, nekontrolovaný, pardon, to, čo chceme vidieť, je kontrolovaný vstup z Európy na trh práce v Spojenom kráľovstve. My vítame ľudí, ktorí prinesú špecifické zručnosti, znalosti a poznatky, ako napríklad e, zdravotníctvo, inžinierstvo, právo a tak ďalej, ale pri všetké úcte k mojim kolegom, e, takéto e, nástroje alebo takéto spôsoby ochudobňujú vaše krajiny. E, my nechceme, aby títo ľudia prichádzali a brali u nás nízko e, kvalifikované pracovné miesta. To není fér ani voči vám, ani voči nám e, jednoznačné negatívum, a opäť je to ďalšia štatistika, ktorú môžete zobrať do úvahy, je to, že približne 228 tisíc ľudí prišlo z Európskej únie do Británie v roku 2014. Zo sebou priniesli zručnosti, expertízu, poznatky, ktoré vašim členským štátom chýbajú ktoré by ste si mali uchovať vo svojich štátoch. Tento návrh Euresu, dámy a páni, bude masívne zvyšovať počet pracovných miest zo Spojeného kráľovstva, ktoré budú propagované všade v Európe. To je benefit možno pre vás, ale rozhodne to je negatívum v konečnom dôsledku pre každého. Článok 16 môže veľmi dobre vytvárať automatizovaný systém spájania pracovných príležitostí a životopisov, e, ktorý bude preložený do každého jazyka. A článok 14 môže vytvoriť požiadavku, aby um, Spojené kráľovstvo predkladalo tieto ponuky do Euresu, ale v konečnom dôsledku budeme vytvárať pozitívnu diskrimináciu um, v prospech európskych občanov a nebudeme napomáhať Spojenému kráľovstvu. E, ukončila by, ukončila by som svoje vystúpenie tým, dámy a páni, že treba naozaj veľmi pozorne rozmýšľať o tomto návrhu. My v Spojenom kráľovstve my, si, my nemôžeme vyriešiť problémy eurozóny ani zlyhaného e, projektu európskej politiky zamestnanosti. Ak sa ale vyberieme touto cestou, e, tak vy vlastne budete len plátať tento problém, ktorý nebudete reálne riešiť. Ďakujem pekne. Pani Šojderová, nech sa páči. Ďakujem. Chcela som len zareagovať na predrečníkov, ktorí vystúpili k tejto téme, k téme súdržnosti, kohézie a rozširovania migrácie na Európskej únie, na území Európskej únie, ale treba povedať, že dnes tí najvzdelanejší, najambicioznejší študenti, absolventi vysokých škôl už dnes migrujú a idú do ekonomik, ktoré sú silnejšie. Áno, to je možno eh, reakcia na kolegu, oni nečakajú na žiadnu pomoc agentúr. Oni zkrátka dobré miesta v tých rozvinutých hospodárstvách si musia nájsť a ja som videla v tejto iniciatíve Evresu skôr takú možnosť pre tých, ktorí sú znevýhodnení, eh, ktorí hľadajú tie pracovné miesta možno trochu ťažšie, aby boli zvýhodnení a napríklad v krajinách, ktoré sú menej rozvinuté, aj pre eh, podniky, ktoré majú menšie možnosti, E, tak takýmto spôsobom dostávajú príležitosť, ako získať nové, nových pracovníkov a nové pracovné miesta. Takže ja pevne verím, a z toho, z toho vyplývajú moje očakávania, že naopak ten celkový smer pohybu pracovných miest sa bude obracať. Také je moje očakávanie. Ďakujem pekne. Thank you. That was a short comment I like. To bola stručná reakcia, to sa mi veľmi páčilo, hovorí pani predsednička. Takže teraz ešte pár vyjadrení od komisie. Pani Murin. Pán Murin. Merci, merci madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička, veľmi stručne. Rád by som počiarkol to, že EURES je naozaj veľmi dôležitý nástroj, ktorý e, umožňuje dosiahnuť väčšiu mieru transparentnosti na trhu práce, najmä medzi pracovnými ponukami a životopismi a zároveň to ponúka lepšie nadpájanie vlastne medzi dopytom a ponukou na európskej úrovni. Podporuje slobodu pohybu a to je v prvom rade sloboda, je to príležitosť, možnosť ktorú si každý môže vybrať, keď hľadá prácu v, inom, v, inej, v inej krajine a zároveň to napomáha e, fungovať e, pracovnému trhu účinnejšie a lepšie, dynamickejšie. Reformou tohoto systému sa snažíme zabezpečiť, že tento systém bude efektívnejší. A spomenul by som iba jeden bod, ktorý tu zaznel, že teda transparentnosť je dôležitá. Áno, transparentnosť je kľúčom v rámci celého tohoto procesu. Transparentnosť ohľadom počtu e, dostupných ponúk e, na európskej úrovni a potom vlastne aj nové nariadenie by malo vytvoriť väčšiu mieru spravodlivosti pri zdieľaní týchto informácií. E, mali by tu byť jasnejšie pravidlá pri zdieľaní týchto informácií a zároveň táto nariadenie bude príležitosťou, aby sme vyjasnili pravidlá, tak aby sme do tohoto procesu vtiahli aj nových partnerov, ktorí budú súčasťou takejto siete ak budú to pravidlá, ktoré budú objektívne a transparentné. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán spravodajca, pán Becker, nech sa páči. Herzlichen Dank für die... Ďakujem pekne za skutočne živú diskusiu a aktívnu účasť a mnohé veci, ktoré skutočne mi pomôžu. Je to pre mňa veľmi skutočne nápomocné. Totiž to, to čo s tým povedali, môžem to spracovať. Chcel by som sa zamerať na tie najdôležitejšie body. Chcel by som postupovať rýchlo, lebo máme ešte pred sebou nejaké úlohy. Chcel by som povedať, že pokiaľ ide o praktikantov a učňov, ako som už spomínal, chceme zapojiť iba v takej súvislosti, kde existujú, existujú právne jasné vzťahy, budú to zmluvy o vzdelávaní, pracovné vzťahy alebo niečo podobné. V každom prípade chceme zabrániť, aby došlo k nejakému zneužitiu. Chceme predsa pomáhať mladým ľuďom a preto môžeme postupovať iba na takéto úrovni. Pokiaľ ide o rozdiel medzi členmi a partnermi, ten spočíva v tom, že ten návrh, tak ako to ja vnímam ja, definuje, že členské štáty automaticky verejné služby zamestnanosti vymenujú za členov a partnery, ako napríklad nevládne organizácie alebo súkromné subjekty služieb zamestnanosti sa môžu stať členmi vtedy, ak môžu garantovať rovnakú kvalitu, ak tieto podmienky splňajú. No a tu samozrejme vidím tiež zodpovednosť pre členské štáty, aby to overovali. Nie je to plánované tak, aby na európskej úrovni sa vytvorila nejaká kontrolná inštancia. Myslím si, že je to moderný prístup, ktorý sa týka e, vnímania Európskej komisie, to môže podporiť. Sociálnych partnerov som nespomínal. Hovorím to žiaľ, preto, áno, je mi to lúto, totiž to ja považujem sociálnych partnerov za dôležitých a chcel by som spomenúť, že pokiaľ ide o rakúske služby zamestnanosti, tak e, na nich sa, na tej kvalite sa podielajú sociálni partnery výrazným spôsobom, preto ja chcem v maximálnej možnej miere tu integrovať sociálnych partnerov, sú veľmi dôležitou oporou tohoto systému. No a ešte raz k téme cezhraničnosti. Áno, je to dôležitý prístup, ako tak povediac benchmark môže použiť Alsasko a máme mnohé ďalšie regióny v Európe, pre ktoré to môže byť nápomocné. Odbúranie bariér, áno, pre všetkým pre postihnutých, to zdôrazňujem. A chcel by som ešte skrátke spomenúť, že ďakujem pekne za podporu, pokiaľ je, pokiaľ je ten aspekt e, komunikačnej práce a informač, informačnej kampane. Pokiaľ ide o bezodplatné využívanie siete EURES pre pracovníkov, to je absolútne základná podmienka fungovania, o ktorej nemusíme vôbec diskutovať. Ak by tam mali byť nejaké služby, ktoré separátne ponúkajú súkromné služby zamestnanosti, ktoré nie sú predmetom nášho projektu, tak je to čisto osobné rozhodnutie každej osoby, či si kúpiť takéto služby alebo nie. Ak si myslíte, že potrebujete kurzy osobného coachingu, to je vaša vec, ale s týmto to vôbec nesúvisí. A preto, pokiaľ ide o otázky, ako ja som to označil, preferencie únie, chcel by som povedať, že tu ide o jednoznačnú preferenciu priestoru EÚ a to je niečo, čo by bolo úplne v protiklade s úprnostňou niektorých štátov. Ja podporujem všetkých, ktorí pracujú v Európskej únii a sú občanmi EÚ, ale samozrejme ešte budeme o tom hovoriť. Možno, že teda aj všetkých, ktorí majú pracovné oprávnenie na pôsobenie EÚ a to nemá nič dočinenia s obmedzením na nejaké štátne príslušnosti. Pokiaľ ide o EURES, môjho hľadiska nie je tam žiadny nátlak na ľudí, ktorí by mali pocit, že sú vystavení tlaku, že sa musia vystiať do iného štátu. To vôbec nie. Má to ísť iba informovanie, oznamovanie, aby sa ľahšie e, dalo si nájsť e, pracovné miesto, treba za zahraničí. A to je práve ten zmysel európskej voľnosti pohybu, ktorú môžu využívať všetci a preto aj mne je jasné, že všetky témy týkajúce sa boja proti nezamestnanosti, ako aj vytváranie nových pracovných miest, všetky to témy aj naďalej musia byť úlohou pre členské štáty a Európsku úniu a aj to bude nedotknuté v Eurese, lebo o to tu vôbec nejde. A tí, ktorí oprávnene požadujú viac e, školení, pokiaľ ide o učenie jazykov alebo kurzy písania, čítania. A to nie je vôbec smiešné, lebo skutočne asi 25% dospelých ľudí nevedia poriadne čítať. Takže všetci, ktorí to požadujú, majú pravdu, ale je dôležité, aby tieto návrhy sa týkali oblasti e, politiky vzdelávania, odbornej prípravy Začína sa to už pri duálnej príprave. EURES nie je nástroj pre kurzy odbornej prípravy, to by som chcel jasne povedať a preto ďakujem za vyjasnenie, ktoré spomenul pán Morán. Hovoril, že tu ide vlastne o to, ako prezentovať ponuky pre pracovníkov a tých, ktorí si hľadajú pracovné miesto a zároveň ide o informácie o tých, ktorí hľadajú prácu pre zamestnávateľ. Ľudia o to, ako využiť tieto informácie, pracovať s týmto nástrojom a samozrejme transparentnosť. To je to hlavné, pokiaľ ide o projekt EURES. Myslím si, že ešte je tu jedna vec a tu ide o čistú dobrovoľnosť využívania tejto ponuky EURESu to musí byť garantované, nebude tu žiaden tlak, žiadne nútenie. Keď hovoríme o úniku mozgov, tak vlastne tu na to musí reagovať vnútroštátna pracovnoprávna politika, toho sa nebudeme dotýkať, tieto právomoci e, zostanú na úrovni národných vlád a áno, tam treba zatlačiť, aby sa vykonali príslušné kroky. No a ešte sa pozriem, či som niečo nezabudol. Áno, ide tu aj o kohéziu. Pokiaľ je otázku kohézie, nie je to vec, ktorá by sa dala riešiť prostredníctvom e, internetového nástroja, pokiaľ ide o register pracovných miest. To, tu ide o veci, ktoré sú v vnútroštátnych právomociach a Myslím, že to je bolo všetko z mojej strany, pokiaľ ide o reakcie na otázky. Ešte raz sa chcem srdečne poďakovať a poprosím vás, všetko, čo som nespomenul, alebo som to prehliadol, alebo nemáme dostatok času, poprosím vás, aby ste mi to oznámili a vyjadrili v forme pozmeňovacích návrhov, alebo sa na mňa osobne obrátili. Ďakujem pekne už vopred. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Pán Becker za všetku prácu. Termín pre pozmeňovacie návrhy 28. január a prijatie vo výbore bude Prepačte. 30. januára je termín pre pozmeňovacie návrhy a prijatie vo výbore bude 24. marca. Ďakujem ešte raz. Máme ešte jeden zostávajúci bod na našom programe. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík. Áno, čas sa nám kráti, spravedlňujem sa, ale ja dám slovo pánovi Potere Spietovi, aby vec uviedol. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička pokúsim sa začať toto vystúpenie deklaráciou mojich úmyslov, ktoré v tomto smere mám. A pokúsim sa vlastne vždy nájsť akýsi koncenzus, e, ktorý nám pomôže vytvoriť správu, ktorá bude slúžiť. Slúžiť v prvom rade na to, aby sme pomohli ekonomickej obnove, ktorá je veľmi krehká, ktorá je veľmi slabá, a e, ktorá nedostatočne myslí na tvorbu pracovných príležitostí a e, o ktorej si stále ešte občania myslia, že je nespravodlivá alebo nespravodlivo vznikla. A zároveň by táto správa mala slúžiť aj na to, aby sme v prvom rade podporili stimuly, e, ktoré boli zavedené, ktoré vytvorila nová ekonomická stratégia, vrátane toho, aby sme žiadali to, že budú ambicioznejšie a zároveň sa pokúsime vyhnúť riziku takému druhého prepadu do ďalšej krízy, a v konečnom dôsledku, aby sme vytvárali udržateľné pracovné prostredie a stabilný rast. Zároveň je dôležité, aby sme e, zaviedli aj zmeny na trhu práce, aby reforma trhu práce umožnila prispôsobiť sa ekonomickej konjunktúre, ale zároveň aj tomu, aby ľudia dokázali žiť s tými platmi, ktoré v práci zarobia, aby to bolo reálne. Zároveň je dôležité, aby sme zabezpečili to, že táto správa bude slúžiť na to, že budeme obnovovať sociálny model, model, ktorý sa počas posledných rokov veľmi zhoršil, veľmi, veľmi sa oslabil, najmä v rámci nadmerného šetrenia, ktoré sa tu vykonávalo. A je dôležité, aby sme znižovali nerovnosti a aby sme účinne bojovali e, proti novému narastu chudobe a sociálnej exklúzie, ktoré sme videli počas posledných niekoľkých rokov v celej Európskej únii. No a na záver musí slúžiť aj na to, aby sme zlepšili demokratickú legitimitu celého tohoto procesu. Chcem zdôrazniť, že je dôležité dôležité, aby sme zapojili aktívnejším spôsobom a rozhodnejším spôsobom všetky do tohoto procesu, tak národné parlamenty, ako aj sociálnych partnerov, tak aby to bolo čo najúčinnejšie, aby celá reforma bola zmysluplná, aby tie reformy, ktoré budeme zavádzať, budú zmysluplné a sociálne spravodlivejšie, aby to boli politiky, ktoré budú posilňovať európsky semester a s nimi aby sme zabezpečili to, že ľudia sa budú cítiť zapojení do občianského života a takýmto spôsobom e, budeme bojovať proti tomu skepticizmu, ktorý tu narastá, ktorý sa tu všade rozširuje a budeme účinnejšie bojovať proti hospodárskej kríze a jej dopadom. Sú to štyri piliery, na ktorých som postavil túto, refo- tú, túto správu. Je dôležité, aby sme vlastne uznali v porovnaní zmysluplnosť zmien, ale zároveň, aby sme sa pýtali tam, kde máme pochybnosti a zároveň, aby sme jasne odpovedali, či tieto zmeny sú už dostatočné, aby sme dokázali čo najrychlejšie riešiť riešiť hospodárske problémy, ktorým čelíme, zamestnanosti, nerovnosti a tak ďalej, ktoré dnes v Európskej únii tak vážne e, ohrozujú stabilitu. Treba si uvedomiť, že Európska únia, inštitúcia, komisia urobila všetko možné preto, aby sme zabezpečili, že Európska únia sa opätovne nevráti do procesu recesie, ale zároveň musíme spraviť aj všetko možné, aby sme e, vyšli z tejto krízy aj sociálne neoslabení. Ešte pár faktov eh, ohľadom toho kontextu, ktorý som použil pri príprave tohoto eh, návrhu. Miera rastu eh, za rok 2014 už prekročila 0%, čiže je nad nulou, ehm, hoci sa tu vlastne, hoci sa čiastočne zlepšila nezamestnanosť. Ehm, máme tu vlastne stále dlhodobý, dlhodobo stabilný objem e, dlhodobo nezamestnaných ľudí na úrovni 51%, takže to je veľmi negatívny faktor a e, treba si uvedomiť, že 50% pracovných miest, ktoré sa dnes v Európskej únii tvoria, neriešia na to, aby ľudí vyťahovali z chudoby, ale vlastne nejako neeliminujú aktívnu chudobu, ani chudobu pracujúcich. A okrem toho tu máme vlastne aj nerovnosť, nerovnosť v príjmoch, tá sa znásobila v niektorých krajinách až 7 krát za, posledné, e, za posledných pár rokov. A potom je ďalšia ďalšia vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá a veľmi významná, síce, že e, kombinácia vlastne zhodnocovania platov a straty pracovných príležitostí kombinovaná e, s, so stratou e, sociálnych politík, nárokov a sociálnej ochrany a rôznych systémov, tak to viedlo podľa OECD k tomu, že jeden, jedna zo štyrich európskych rodín žije v riziku chudoby um, a to má naozaj dramatické dopady na ich uh, hrubý príjem, ktorý môžu uh, využiť pre svoje prežitie. Takže ako som už hovoril, uh, je nevyhnutné uvedomiť si, že Európska únia musí rásť zodpovednejším a spravodlivejším spôsobom, ktorý bude brať do úvahy aj kvalitu zachovania sociálneho modelu, ktorý tu máme a v tomto smere navrhujeme štyri také osy, teda jeden návrh v štyroch osiach. V prvom rade je dôležité stimulovať rast, Ehm, a vlastne zvyšovať objem prostriedkov, ktoré e, už aj navrhol Juncker, aby boli zamerané na priame stimuly a investície. Mali by sme to previesť do nových investícií v strategických oblastiach, ehm, tak aby sme stimulovali rast a propagovali väčšiu kvalitu zamestnanosti. E, zároveň je dôležité, aby sme e, vlastne skončili obdobie nadmerných úspor, nadmerného šetrenia, ktoré je škodlivé a ktoré spôsobí zásadné sociálne dopady. Ehm, to už sme vlastne videli v rámci reakciách členských štátov na plán Juncker a zároveň je dôležité z toho dobu stabilne podporovať malé a stredné podniky, aby tvorili pracovné príležitosti, uľahčovali, uľahčovali sme pre nich prístup k úverom a zároveň e, umožnili im účinne pracovať s finančnými nástrojmi. E, je dôležité, aby sme vytvorili kvalitné pracovné miesta, silné e, platové podmienky, ktoré umožnia prežitie a je nevyhnutné, aby sme tento návrh e, e, spojili aj s komplexným Junckerovým návrhom a zabezpečili adekvátne štandardy, e, ktoré budú dosiahnuté aj v spolupráci s členskými štátmi. Takýmto spôsobom by to malo byť zabezpečené sociálne spravodlivo a takže zabezpečíme vlastne globálnu spravodlivosť medzi jednotlivými členskými štátmi. Musíme zabezpečiť aj reformu trhu práce, aby sme e, zredukovali objem krátkodobých a nízko zárobkových kontraktov. Mali by sme zároveň e, odstrániť niektoré neefektívne opatrenia, ktoré napríklad boli prijaté v rámci záruky pre mladých. A v neposlednom rade e, by sme mali hľadať spravodlivý prístup k tvorbe pracovných príležitostí tak, aby sme napríklad e, zabezpečili zhodnocovanie kapitálov alebo zhodnocovanie zelené e, nášho hospodárstva. Takže e, to je naozaj veľmi dôležité, aby sme nezavádzali ani žiadne nové dane, a aby sme vlastne takýmto spôsobom aj zvýšili objem prostriedkov, ktoré majú firmy k dispozícii na investovanie. Ehm, je zároveň dôležité, aby sme povedzme uvažovali aj o jakejsi európskej minimálnej mzde. Ehm, to je trh, ktorý, návrh, ktorý už bol ehm, na stole, predložila ho aj Junckerová komisia. Je dôležité, aby sme vlastne bojovali proti tej dlhodobej nezamestnanosti, dlho, nezamestnanosti, ktorá presahuje niekoľko mesiacov. A v tomto smere naozaj očakávame, že sa otvorí tá diskusia tak na národnej úrovni, ako aj na európskej úrovni a naozaj žiadame, aby tu bol akýsi pakt boja proti nezamestnanosti mladých a detí a chudobe detí, ktoré čelíme. E, je dôležité, aby sme v tomto smere vykonali viac počas európskeho e, semestra. Treba urobiť oveľa viac v oblasti štruktúrálnych reforiem. Nečakajme, že tieto štruktúrálne reformy budú nejaká magická krabička, ktorá vlastne, z ktorej sa všetko zrazu e, vyplaví a všetko bude dokonalé. Musíme bojovať proti cyklickým opatreniam, ktorým čelíme na finančných trhoch a zároveň musíme zabezpečiť to, aby sme vlastne nevhodne nastavenými opatreniami nespôsobovali dlhodobé cyklické dopady, ktoré zasahujú tie sociálne sociálne najodkazenejšie skupiny ako, vlastne tomu môžeme, ako sa to vlastne deje už e, pri mnohých reformách v niektorých členských štátoch a zároveň je dôležité, aby sme vlastne zabezpečili plnohodnotnú demokratickú legitimitu takýchto opatrení, um, tak aby sme dokázali um, vlastne hľadať inštitucionálny prístup medzi Európskym parlamentom, komisiou a radou, aby tieto tri inštitúcie zohrávali vyváženú a zodpovednú úlohu pri definovaní týchto politík, ktoré uh, sa týkajú všetkých občanov. Takže toto je v zásade ten hlavný obsah opatrení, ktoré navrhujeme v tejto správe. A Ehm, a s tým celkovým cieľom, ako som už hovoril, mala by to byť užitočná, zmysluplná správa, ktorá bude silná a e, teším sa na spoluprácu s výborom pre zamestnanosť. Ďakujem dve minúty pre každého z tieňových. Slovo má Sofia Ribero. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela by som tiež poďakovať e, kolegovi Kotierosovi predsavi za prácu, ktorú do tohto vkladá a môže sa polahnúť na moju plnú podporu a pri zabezpečení čo možno najširšieho konsenzu. E, práca e, alebo táto správa by sa nemala zaoberať primárne ekonomickými alebo hospodárskymi a rozpočtovými otázkami, ale skôr e, veca, aspektami sociálnymi a pracovnými, je potrebné, eh, aby sme sa zamerali naozaj na tú dimenziu zamestnanosti a eh, táto nová ekonomická stratégia, o ktorej eh, sa zmienil pán spravodajca, ktorá nám bola prezentovaná, no už máme tri piliere. Nie je to len nový balík investícií, ale je tu niekoľko štrukturálnych reforiem, e, ktoré majú a budú mať nesmierny dopad na e, trh zamestnanosti. Hovorím to napríklad o jednotnom energetickom trhu alebo digitálnom trhu alebo modernizácii systému sociálnej ochrany alebo dôchodkového zabezpečenia a tak ďalej. A potom je tu tretí pilier, ktorý e, je pilierom rozpočtovej zodpovednosti. A my tu vyzývame na to, aby sme budovali soci sociálno orientovanú trhovanú, trhovú ekonomiku, aby tu bola rovnováha medzi sociálnou spravodlivosťou a princípmi e, voľného trhu. Je e, potrebné e, samozrejme mať na mysli aj demografické efekty a konsekvencie. Je potrebné, aby sme zabezpečili aktívnu ochranu pre staršie osoby a riadne no, inklúziu e, pre imigrantov, tak aby sme mali udržateľnú nižšiu budúcnosť pre budúce generácie. Na záver, pokiaľ ide o súdržnosť a sociálnu dimenziu a kvalitu, mala by tu byť pozitívna diskriminácia v prospech najodlahlejších regiónov, ktoré majú najhoršie varné služby a v prípade ktorých je potrebné naložiť nesmiernu snahu o zachovanie konkurencie schopností. Kolega McIntyre? Kolegyňa McIntyre, ďakujem. Na úvod chcem poďakovať e, spravodajcovi za veľmi komplexnú správu a podobne ako minulý rok teším sa na konštruktívnu spoluprácu so spravodajcom a s tieňovými spravodajcami v nasledujúcich týždňov. Je tu množstvo vecí, s ktorými dokážem v tomto texte súhlasiť a samozrejme ja plne vítam a Eh, oceňujem zmienku o mojej vlastnej správe. Eh, je tu uh, veľa dobrých ustanovení, ktoré sa týkajú malých stredných podnikov a ťažkosti, ktorým čelia a súhlasím, že je potrebné im pomôcť najmä vytváraním správneho regulačného rámca. Ja E, si plne uvedomujem, že pokiaľ ide o sadzby rastu alebo zamestnanosti či nezamestnanosti, e, tie situácia v členských štátoch nie je rovnaká a mnohé členské štáty alebo niektoré e, trpia vysokou nezamestnanosťou a je potrebné im pomôcť. A je niekoľko členských štátov, vrátane mojo, ktoré zaznamenali vysoké rasty, tempá rastu a čísla, ktoré boli zverejnené dnes, ukazujú, že platy rastú v Spojenom kráľovstve rýchlejšie ako inflácia, E, platy rastú o 1,8%, inflácia o 1% a nezamestnanosť, e, poklesla po 6% po prvýkrát za uplynulých 6 rokov. Nie je to dokonalá situácia, ale uberá sa správnym smerom. Myslím si, že keď hovoríme o e, spôsoboch, akým komisia a členské štáty musia stanoviť priority investícií do tvorby kvalitných pracovných miest a rozvoja ľudského kapitálu, výskumu a vývoja, mali by sme hovoriť aj o nových inovatívnych spôsoboch, e, ktorými vytvárame inovatívne prostredie, ktoré láka investície a ako môžeme prilákať e, podniky späť do Európy vyrábajúce produkty alebo poskytujúce služby. Takisto je potrebné hovoriť o nesúlade medzi očakávaniami trhu a e, e, zručnosťami a kvalifikáciami a potom e, samozrejme otázka Európskeho rámca pre minimálnu mzdu. Ďakujem. Ďakujem. Pani Harkins, Alde? Ďakujem, ešte raz ďakujem správodajcovi za veľmi komplexnú správu. Myslím si, že tie dve strany navyše e, možno znamená, budú znamenať niekoľko pozmeňovacích návrhov. Možno nie. Ja súhlasím s mnohým z toho, čo je uvedené v správe. Je tu niekoľko vecí, o ktorých chcem hovoriť so spravorajcom, o ktorých ho, nebudem hovoriť dnes, pretože sme pod časovými tlakmi. V niektorých paragrafoch sú vynikajúce myšlienky, e, týka, hovorím tu o, o odseku 1, 2, 3, páči sa mi aj štvorka, kde sa hovorí o Európskom fonde pre strategické investície, ale vychádza to z príliš optimistických pre, e, predpokladov a potom sa tam navrhujú nejaké riešenia. Myslím si, že bod 5 je e, rozhodujúci, e, že tento fond by nemal nahrádzať investície, ktoré by mali byť realizované tak či tak. Nie som si celkom istá, pokiaľ ide o bod 6, v rámci ktorého by sme mali prioritizovať investície v ekonomicky slabších regiónoch, ale súhlasím s borom 14, hovoríte o tom, že niektoré členské štáty budú musieť vrácať európske fondy vzhľadom spolofinancovania a tak ďalej. Súhlasím s bodom 9, pokiaľ ide o rozšírenie tempa fiskálnej konsolidácie. Taktiež si myslím, a v bode 19 o tom hovoríte, a my sme tam diskutovali, o vylúčení produktívnych investícií do výskumu a vývoja z cieľov deficitu. E, toto politicky bude ťažko priechodné, ale je potrebné zamyslieť sa možno nad tým, ako byť kreatívny. Komisia to už urobila a myslím si, že my by sme mali v tomto pomôcť hovoriť o minimálnom príjme, a, a potom je tam minimálna mzda. Dva rôzne body, je potrebné sa na to pozrieť, k či môžeme sa posunúť niekam. A, zaj, to, čo hovoríte, že 40 a, a, nezamestnaných sa nachádza e, v štádiu chudoby alebo v úrovni chudoby je veľmi znepokojujúca správa. A je to ešte niekoľko ďalších bodov, ale nebudem vás tým teraz držovať e, a som pripravená spolupracovať s vami, dámy a páni. Jena Suber z QNG. Ďakujem pekne. Žiaľ, kolegyňa tu dnes nemôže byť, tak ja ju zastupujem. Ja by som chcela najprv predniesť pár všeobecných pripomienok. Celkovo som veľmi rada, že sú tu skutočne veľmi pozitívne podnety, ktoré vyplývajú z tejto správy. Je veľmi dôležité, aby sme znížili počet nezamestnaných. Je dôležité, aby sme spravili niečo pre mladých ľudí a musíme si uvedomiť, aké je to vôbec zložité pre nich nájsť si pracovné miesto je pre nich zložité vôbec pozerať sa do budúcnosti a sa nad ňou zamýšľať. Sme veľmi radi, že tu je len o to, ako vytvoriť pracovné miesta, ale ide o to, aby e, sa tu generovali príjmy, z ktorých môže niekto žiť. Takže máme tu problém, že je mnoho ľudí, ktorí pracujú, ale z tých príjmov, ktoré majú, nedokážu vyžiť. Myslím si, že trošku nám tu chýba tá analýza toho zásadného problému. Totiž ten zásadný, zásadný problém je európsky semester a toto hospodárske riadenie, ktoré žiaľ nefunguje v Európe. No a musíme si uvedomiť, že tú faktúru za tú krízu zaplatia tí najslabší. Tu ide o štruktúrálne problémy, ktoré musíme riešiť na štruktúrálnej úrovni. To znamená, že nestačí to rozdeliť na drobné, a to nejakým spôsobom čiastočne opravovať. Celkovo sú to dobré návrhy, takže myslím si, že môžeme na tom ďalej pracovať. Ďakujem. Mhm. Pani Vána za zelený, ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne spravodajcovi. Žiaľ, vypadol rečničke mikrofón. Oh, oh, sorry, I thought it was <laughs> on. Okay. Uh, can I start again? Sorry. Takže možno začať ešte raz, ak dovolíte. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán spravodajca, za prácu, ktorú ste odviedli. Skutočne je to podľa mňa výborné východisko pre ďalšiu diskusiu. Čo sa vyderlo, vydarilo, je podľa mňa zameranie, silné zameranie na sociálne politiky, ako ste hovorili vlastne na úvod. Ide tu o vplyvy úsporných opatrení a to súvisí s krízou a sociálnym odborovaní sociálneho systému, ide tu o zameranie na boj proti nerovnosti a chudobe. To je to, na čo sa musíme zamestnať. Rast a zamestnanosť to je jedna vec, ale to nestačí. všetkým, keď si pozrieme, ako vlastne už medzaný menový vond varuje, varuje pred rastúcou nerovnosťou EÚ, tak si musíme uvedomiť, ako to môže destabilizovať spoločnosť, Takže potrebujeme mať skutočne sociálnu úniu ako protiváhu k menovej, menovej únii. A to znamená, že nestačí zameriavať na ekonomické aspekty, ale na sociálne otázky a územnú celistvosť, územnú súdržnosť. Takže chceme tu ešte doplniť e, túto správu o pozmeňujúce návrhy. Chcem podporiť e, veci, ktoré sa týkajú reformy ročného výhľadu rastu, ide to o vypracovanie nových indikátorov, napríklad v sociálnej oblasti a potom ide aj o indikátory týkajúce sa udržateľnosti. Takže je to napríklad o zelený rast, zelené pracovné miesta, ochrana klímy a tak ďalej, to nie je dostatočne zohľadené v správe. Chceli by sme to posilniť a samozrejme dôležitý bod je demokratická legitimita, na jednom mieste to spomínalo, a tu nede len o zapojenie sociálnych partnerov, ale aj občianskej spoločnosti do európskeho semestra. To je pro nás dôležitý základ na to, aby sme získali nejakú dôveryhodnosť voči našim občanom. Už predchádzajúca komisia to slubovala, slubovala, že budú určité usmernenia, ktoré sa týkajú občianskej spoločnosti a to zapracovanie do európskeho semestra. Myslím si, že je dôležité to vyžadovať a pokiaľ ide o investičný plán, tu ide o to, aby sme zabránili a spomínate to na jednom mieste, aby tu nevznikla investičná politika, ktorá by vytvárala keby dve triedy, e, boli by tu slabé členské štáty a potom ten nový investičný plán iba pre bohatý, bohaté štáty bez sociálnych investícií. Ďakujem. Madame Agia. Pani Agia. Serdere. Ďakujem pekne, pani predsedníčka e, Poprvýkrát si hovorím, že skoro takmer bezvýhradne súhlasím s kolegom, pokiaľ ide o e, stanovisko, ktoré vyjadruje vo svojej správe. V množstve bodov sa zhodneme. Ja mu ďakujem za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol najmä tam, kde sa zameriava na to, koľko ľudí v Európskej únie je ohrozených chudobou. Dovolujem si ešte navrhnúť ďalšiu formuláciu, ktorá by sa zameriavala na veľkosť európskej populácie, ktorá nie je len ohrozená, ale už žije v tejto situácii a koľko z nich je mladistvých a detí koľko je tam detí. Ak budeme mať v Európe čo len jedno dieťa, ktoré nežije v dôstojných podmienkach alebo je rachitické kvôli podvýžive, nuž tak e, mali by sme revidovať naše politiky. Hovoríte o zaručenej minimálnej mzde. Na tom sa mimoriadným spôsobom zhodneme, pretože tieto záruky sú naozaj nevyhnutné pre harmonizáciu, ale takisto aj pre e, otázku súdržnosti e, v EÚ. Pre nás je e, dôležité aj to, aby bolo možné potvrdiť príjem pre občana. Nie všetko sa dá samozrejme do tohto textu zapracovať, ale v tých častiach textu, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov. Tam súhlasíme, máme len niekoľko drobných <coughs> poznámok, ktoré sa týkajú fiskálnych politík, ale v každom prípade ďakujem. Ďakujem. A ešte chce niekto prehovoriť mimo tieňových spravodajcov? Dáme kolegyni Marii Chauro dve minúty, áno? Áno, takže dve minúty ešte predtým, ako spravodajca bude mať záverečnú reč. To znamená, že všetci, ktorí sa hlásite, chcete hovoriť. Ja musím odísť 18.25, pretože máme stretnutie predsedov výborov. Ja tam musím byť. Ak teda má byť e, výbor pre zamestnanosť vôbec zapojený do programu investícií, ale keď eh, chcete čo si hovoriť, tak nikto z vás hovoriť možnosť mať nebude, pretože musíme ukončiť naše zasadnutia a týka sa to aj tlmočníkov, ktorí sú k dispozícii do určitej doby. Jedna minúta. Pani Rodriguez. No uvidíme. Uh, pán spravodajca Serža, ty to asi budeš musieť zosumarizovať za 30 sekúnd. E, Ďakujem pekne, iba stručne. Chcela by som povedať, že pokiaľ ide o ročný prehľad rastu, to je dôležitá vec. A pokiaľ ide o návrh komisie, je to pozitívna vec a síce, že investície sa doplnili do fiskálnej konsolidácie a štruktúrálnych reforiem. To je rozhodne pozitívne, ale nestačí to ešte. Z hľadiska pohľadu nášho výboru by sme mali skonštatovať, že my chceme mať investície a chceme mať kvalitné pracovné miesta a ich vytváranie. Toto to veľmi jasným spôsobom chýba, pokiaľ ide o každoročný e, prehľad rastu. Takže pokiaľ ide o štruktúralné reformy, ktoré potrebujeme tu, nejde len o pracovné trhy, tu ide aj o vzdelávanie, systém odbornej prípravy a fungujúcu verejnú administratívu, ktorá poskytuje dobré služby, takže to sú určité chýbajúce prvky. Sú v správe kolegu Gutierreza. A chcel by som povedať, že toto je vlastne ten účel ročného výhľadu rastu, musíme sa na to zamerať. Totiž to na druhej strane je tam e, hospodársky výbor, ktorý sa zaoberá na iné prvky. My musím povedať, čo nám tu chýba. Uh, thank you. Uh... Ďakujem pekne pán Dominik Bartán. Merci, c'est pour une motion d'ordre. Euh, je ne doute pas de l'excellent travail du rapport. Ďakujem pekne. Ja vôbec nechcem spochybňovať dobrú prácu spravodajcu, akurát som si želal ešte niečo iné. Totižto chcel by som tu niektoré veci zmeniť. Dostali sme tento text po anglicky, no a potrebujem pozmeňovacie návrhy, čo by znamenalo, že mám ich preložiť po anglicky. Je to tak? Ak je to tak, chcel by som pripomenúť, že francúzština je jedna z pracov, jeden, z pracovných, jeden z pracovných jazykov eh, Európskeho parlamentu. Sme člena Európskej únie. Ak to tak je, tak skutočne pre mňa ako voleného poslancova je to veľká urážka aj pre 4 milióny ľudí, ktorých zastupujem. Je to porušenie demokratických princípov. No a uvidím, ako budem ďalej postupovať. Diana Jones. Teraz pani Jones, Diana Jones, nech sa páči. Vous ne m'avez pas répondu. Est-ce qu'on est obligé d'amender en anglais? No, žiaľ ste mi nezodpovedali moju otázku. Musíme skutočne pozmeňovacie návrhy predložiť po anglicky? Žiaľ bez mikrofónu. Uh, you can't get the answer now, but you... Neviem vám poskytnúť odpoveď teraz, ale rozhodne odpoveď dostanete. Uh, Diane Jones. Teraz Diane Jones. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pokiaľ ide o odsek 21, tam ide o to, že komisia má predložiť návrh, pokiaľ je Európsky rámec pre eh, minimálnu mzdu a potom tam ďalší odsek, kde sa hovorí o minimálnom príjme. Takže mám taký pocit, že obidva tieto komentáre a návrhy budú znamenať značný šok nielen pre Spojené kráľovstvo a zamestnávateľov tam a vládu Spojeného kráľovstva, ale aj pre členské štáty iné, a vlády členských štátov. A to z toho dôvodu, lebo kontrola prostredníctvom stanovenia minimálnej mzdy a príjmu, to by malo predsa zostať riešené na úrovni národných parlamentov a je podľa môjho názoru neakceptovateľné a týka sa to aj UPI, že by sme dosiahli harmonizáciu tejto otázky naprieč členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o problémy, ktoré máme v eurozóne a pokiaľ ide o tie rozdiely a geografické odstupy, ktoré tu máme, pokiaľ rozdielnú úroveň HDP. A ďalšie otázky. Nemyslím si, že toto je úlohou Európskej únie, nemala by zasahovať do týchto otázok a toto nebudem môcť podporiť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Thank you, uh, madam. Ďakujem pekne teraz pani Morvaj. Eh, eh. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Pokiaľ ide o predchádzajúci cez stanovisko, Spravodajca sa vyjadril šokujúco, spomínal sa únik mozgov, brain drain a podľa jeho názoru tu ide čisto vnútroštátne právo moci, že členské štáty musia vyriešiť tento problém. Pokiaľ ide o tie rozdiely a odburávanie rozdielov medzi členskými štátmi, údajne to teda má byť čisto v právomoci členských štátov? Ja sa chcem spýtať, aký je váš názor na túto problematiku, mali by sme to vyjasniť aj z toho hľadiska, čo je teda minimálna mzda, čo je teda harmonizovaná minimálna mzda, čo by to znamenalo. Totižto pre chudobné členské štáty to znie síce dobre, ale aký bude názor malých a stredných podnikov, takže to musíme vyjasniť. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne, Veronika Lope Fontán. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Pokiaľ ide o to, že už nemáme veľa času k dispozícii, nechcela by som hovoriť, tieňová spravodajkynia to správne vyjadrila. Ja by som bola rada, aby sme teda v budúcnosti mali viac času na diskusiu. Dnes sa ale vzdám môjho vyjadrenia, aby to potom bolo ľahšie pre ostatných. Ďakujem pekne. A teraz pán Gutierrez Prieto. Mohli by ste prosím zhrnúť diskusiu? Al menos lo, lo voy a intentar. Muchas gracias. Ďakujem pekne za slovo, pokúsim sa v každom prípade. Ďakujem pekne za vyjadrenia, ako aj za vaše príspevky. Chcel by som najprv povedať, čo som sa snažil dosiahnuť touto správou. Ide o to, aby sme aby som teda, najprv som si prečítal oznámenie a zamýšľal som sa nad tým, čo vlastne to navrhuje komisia, či to môže prispieť zamestnanosti, alebo či to náhodou nestačí. No a ide o to, čo vlastne vykonala Európska komisia v tejto súvislosti, pokiaľ ide o Európsky semester. Nevytvorili sa pracovné miesta, no, práve naopak odburali sa pracovné miesta a teda záver tejto úvahy je teda vyjadrený v tejto správe Všetky opatrenia konec koncov súvisia so zamestnanosťou, o to tu vlastne ide v tejto správe a neustále sa hovorí o tom, že e, iba reformy trhu práce môžu vytvoriť pracovné miesta. A ak sa nevykonávajú, tak vlastne klesá počet e, pracovných miest, týka sa to sociálnej politiky, konsolidácie rozpočtov, e, politiky vzdelávania, zdravotníctva a tak ďalej. Takže môže to vytvoriť pracovné miesta, ale nemusí. No a ja som sa snažil túto vec vyjadriť v rámci mojej správy. Celkovo sa nachádzame o fáze, ktorá je rozhodujúca a je dôležité veľmi podrobne zvážiť, či tie politiky, ktoré sa naplánovali, či sú dostatočne ambiciozne na to, aby vytvorili udriateľný rast, aby sa vytvorili nové predpoklady pre naše ekonomiky, aby sa vytvorilo prostredie, kde sa vytvorí solidný a rýchly rast. Totiž situácia pre mnohých občanov je skutočne tragická. Viac ako 20 e, ľudí žije v chudobe, sú hrozovaní chudobou a štvrtina rodín v e, Európe sú sociálne vylúčené, takže nie je to dostatok pracovných miest. Mnohí aj tí, ktorí pracujú, nemajú dostatočný príjem na to, aby skutočne mohli viesť dôstojný život aby si mohli dovoliť e, zaplatiť treba aj tie bežné náklady, ktoré majú vo svojom živote. Práve preto je dôležité sa zaoberať týmito otázkami, musíme hľadať ale odpovede, aby táto správa bola prospešná. Myslím si, že sa zhodneme na tom, čo je nevyhnutné a čo by sa malo vykonať. Myslím si, že pokiaľ ide o detálnu diskusiu, tak tá sa musí zameriavať na to, aby sme zodpovedali dve otázky. Poprvé, akým spôsobom máme dosiahnuť to, aby hospodársky rast bol solídny a akým spôsobom môžeme znižovať rozdiely, ktoré sa týkajú jednotlivých štátov. Myslím si, že európske inštitúcie môžu vykonať pomerne veľa na to, aby znižovali rozdiely medzi členskými štátmi. Samozrejme je dôležité to interpretovať správnym spôsobom. Pokiaľ ďacek 21, minimálna mzda, Európsky rámec pre minimálnu mzdu, my sme nikdy nevraveli, že chceme vlastne vytvoriť minimálnu mzdu pre všetky európske štáty na jednotnej úrovni. Jednoducho ide toto, sú tu štáty, ktoré sú v rodinnej situácii, majú vysoké deficity, ale zároveň nie je možné, aby na druhej strane existovali pracovníci v EÚ, ktorí pracujú a nemajú dostatočné príjmy na to, aby mohli dôstojne žiť. To znamená, že ide o to, že príjem má byť určitým makroekonomickým indikátorom toho, aby bola možná práca, dôstojná práca a že to môže byť jedným zo základných pilierov pre európsky sociálny model. To sú otázky, ktorým my sa musíme zapodievať. V každom prípade ďakujem pekne za vaše príspevky Ďakujem pekne aj za vaše pozmeňovacie návrhy. A pokiaľ ide o stranu UKIP, alebo pokiaľ ide o francúzskú stranu Front National, tak eh, aj oni predložili návrhy, musíme zabezpečiť to, aby táto správa bola veľmi prospešným dokumentom pre ďalšiu prácu. No, takže v každom prípade som veľmi rád, že sme viedli takúto diskusiu a pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy či v angličtine alebo nejakom inom jazyku, z môjho hľadiska to nie je relevantné. Dôležité je to, aby sme spoločne zabezpečili spravodlivý rast a odburávali e, rozdiely medzi členskými štátmi. Ďakujem pekne za prácu, ktorú ste odvedli vy ako aj tieňoví spravodajcovia. Myslím si, že sme pánovi Martánovi iste mohli sprostredkovať potrebné informácie a potom s koordinátormi si prejdeme, ako riešiť otázku prekladov. V každom prípade ďakujem za prácu. Dnes sme mali skutočne veľmi dlhé zasadnutie s lotičským ministrom a to nám potom skomplikovalo situáciu, ale zajtra pokračujeme, máme množstvo hodín pred sebou, ktoré spolu strávime, takže ďakujem pekne, dovidenia.